Well, friends, I suggest that we start. Um, we seem to have lost a chair somewhere. <laughs> I have no idea where he is. <laughs> Zdá sa, že sme strátili pána predsedu, neviem, kde je. Nie je nás ani príliš veľa v sále, ale som presvedčená, že ďalší ešte dorazia v priebehu do poludnia, ale keďže nás nie je veľa, môžem byť e, stručná čo do úvodných poznámok. Som veľmi rada, že tu máme tento prvý mini-hearing v kontekste e, správy legislatívnej iniciatívy výboru LIBE o mechanizme e, na monitorovanie demokracie, právneho štátu a e, základných práv. Ja teda rada sklad, e, s, e, nazývam Democratic Governance Pact. Je to také skladnejšie, stručnejšie označenie. Je to prvý z krátkej série hearingov. Budeme ich mať viac e, neskôr. Parlament v jednom zo svojich usnesení rozhodol, že parlament vytvorí legislatívne iniciatívy, v ktorých bude žiadať komisiu o vytvorenie návrhov k takémuto mechanizmu, pretože každý vidí, že Európska únia nemá dostatok nástrojov na vymáhanie e, e, demokracie, právneho štátu a základných práv a legislatívne nástroje na jednej strane, ale sú veľmi špecifické a obmedzené. Na druhej strane tu máme e, tú možnosť článku 7 Halo, dobré ráno. Budem veľmi stručná. Takže potrebujeme niečo, čo by vyplnilo túto medzeru. Inak by sme tu mali veľmi frustrujúce diskusie o niektorých krajinách, a nakoniec by to aj tak nepoviedlo k e, žiadnym činom. Komisia by povedala, nemáme žiadne nástroje, nevieme, čo robiť. Takže som veľmi rada, že Libe teraz preberá túto iniciatívu. Už sme mali určité počiatočné stretnutia deňových spravodajcov a rozhodli sme sa e, správu rozdeliť do viacerých sekcií pričom každý bude zodpovedný e, za návrh jednej e, z časti, takže bude to naozaj spoločné dielo a e, bude sa to kryštalizovať v následujúcich mesiacoch, takže nejde o to, aby sme mali jednu tému s jedným spravodajcom a potom sa o tom bude hlasovať, 50% plus 1 bude za nie. Chceme, eh, aby toto bolo niečo, čo eh, sa eh, bude pomaly profilovať, myšlienky sa budú vytvárať v priebehu procesu. Súčasťou tohto mechanizmu, ktorý chceme vyvinúť, je, aby to bolo niečo, čo sa bude vzťahovať nielen na členské štáty, ale aj európske inštitúcie, vrátanie, komisie. Keďže hovoríme, že chceme, aby členské štáty dodržiavali určité štandardy, tak my ako európske inštitúcie by sme určite mali robiť to isté. Dnes sa budeme sústreďovať na eh, tému metód a indikátorov. Pretože keď hovoríme o tejto téme, potrebujeme eh, indikátory na meranie stavu, v ktorom sa nachádzajú v členských štátoch a EU inštitúciách. Takže to je, myslím, prvá téma, ktorou treba začať, pretože prvotná reakcia komisára Timmermansa bolo, o, nevieme takéto nástroje, nemôžeme ich vyvinúť, pretože nemôžete merať, kvantifikovať demokraciu, základné práva a právny štát. Preto takýto nástroj by nefungoval. A našou dnešnou výzvou je ukázať mu, že sa mýlil a začať pracovať na tvorbe takýchto indikátorov. E, to je v zásade všetko z mojej strany, e, pokiaľ ide o e, úvod a teraz už slovo odovzdám pánovi predsedovi. Ospravedlňujem sa, Sofia, ospravedlňujem sa vám všetkým za to, že som prišiel neobvykle neskoro chodil som po troch eh, odlišných poschodiach a by som eh, si eh, zobral našu moju, môj hlasovací, moju hlasovaciu kartičku a mám tu túto barlu, pretože mi, mám členok, ktorý je poranený, takže to je moje ospravedlnenie, prepačte. Myslím, že už ne, netreba k tomu nič dodávať, e, čo si povedala ty. A myslím, že môžeme jednoducho už pokračovať e, v hearingu. Pani generálna tamnička, vítam vás tu medzi Ďakujem pekne, pán predseda, som veľmi rada, že som tu. Eh, bola som, eh, eh, pracovala som na DG Justice, teraz som generálna tajomnička v zastúpení. Niektoré z oblastí, ktoré spadajú pod moju zodpovednosť, sú naďalej prepojené s oblasťou spravodlivosti, eh, bezpečnosti, migrácie. Takže s týmito otázkami právneho eh, štátu, s týmito otázkami sa zaoberám, takže preto tu som. Sofi, eh, určite neočakávam, že budem ti protirečiť, ale môžem ťa ubezpečiť, že a teda všetkých poslancov, že ťažko pracujeme na tom, aby sa veci zrealizovali Možno sme ešte eh, neprišli s novými indikátormi alebo mechanizmami, ale myslím, že vychádzajúc eh, z toho, čo tu máme, eh, robíme veľa a urobili sme toho veľa. ako ste si vypočuli oboch prvých predsedov, aj pani komisárku Jourovú, Um, myslím, že robíme našu prácu tak dobre, ako sa len na základe toho, čo tu máme. A veľmi si eh, vážime všetko vaše úsilie vytvoriť niečo, čo by nám bolo dané. Chcem ešte povedať, že viete, že predseda Juncker kladie veľký dôraz na základné práva a právny štát a preto ehm, prvý podpredseda komisie je zodpovedný za práve túto oblasť. Komisia pracuje na tom, aby vyvinula viaceré nástroje. Ja som už bola na tomto zásadnutí, aby som vám povedala ehm, o scoreboarde, o tom, ako eh, používame našu eh, eh, moc, zahájite konanie pre porušenie, keď vidíme členské štáty robia kroky, o ktorých si myslíme, že je potrebné ich bližšie preskúmať. A musím aj povedať, že takisto ako pán Timmermans povedal, mainstreaming základných práv, to je každo denná um, úloha a musí odrážať uh, sa vo uh, všetkých oblastiach našej uh, práce od uh, teda pôvodnej tvorby politiky až po implementáciu. Snažíme sa získavať čo najväčší počet informácií z terénu, aby sme vedeli, ako môžeme čo najlepšie vymáhať tieto princípy. Chcem vám teraz e, rozprávať o metódach a hodnotení demokracie, e, právneho štátu a základných e, práv v členských štátoch a hlavne o našich skúsenostiach v tejto súvislosti. A budem sa sústrediť veľmi stručne, pretože som si istá, že máte pre mňa aj otázky, na tri osobitné nástroje v tejto súvislosti EU Justice Scoreboard, e, mechanizmus e, v prípade e, právneho štátu a správa o aplikovaní charty. Samozrejme, máme tu aj Bulharsko a Rumunsko, mechanizmus pre overovanie dodržiavania v ich prípade. Na paralelne k tomu tu Máme tiež e, niečo, čo by som chcela iba stručne spomenúť e, e, správu EÚ o korupcii. Jedna bola vypracovaná v roku 2014. A takisto cielené kroky, ktoré majú za cieľ posilňovať národné inštitúcie. A to za pomoci fondov EÚ. Je napríklad o eh, reformu súdnictva, boj proti korupcii a eh, reformu verejnej správy. Môžeme iniciovať konania pre porušenie a urobili sme tak v prípadoch, kedy sme videli, že došlo k eh, porušovaniu práva EÚ. Agentúra pre základné práva a neskôr tu budeme mať prezentáciu nám poskytuje e, pomoc v oblasti e, práve tejto témy, e, zbiera relevantné objektívne informácie, a výsledky zo svojho výskumu, ktoré vlastne sa vzťahujú na inštitúcie aj členské štáty na záver, nemali by sme zabúdať, že Európsky e, súdny e, dvor e, tiež chráni základné práva a teda ostatné a dodržiavanie vlastne ostatných zmluv. Pokiaľ ide o scoreboard, viete, že som sem prišla, aby som tu predstavila ten najnovší scoreboard z tohto roku. Máme veľmi dobré fungujúci zavedený mechanizmus a po, pomáhame tým e, európskemu semestru a je to teda nový nástroj, e, mám tri roky a snažíme sa pomocou neho monitorovať a veľmi úzko sledovať reformy v oblasti súdnictva základných práv členských štátoch. A každý rok e, rada príjme na základe tohto scoreboardu špecifické odporúčania e, na základe návrhov komisie. Podporuje proces európskeho semestra a je nutné e, niečo, na čo dohľadáme každý rok, aby sa vytvorila komparatívna analýza a prehľad toho, ako prebiehajú e, e, reformy e, v oblasti, na ktorú sa skôr bod sústreďuje v členských štátoch. Okrem indikátorov je tu vždy kvalitatívna starostlivá analýza, ktorú musíme všetci vykonávať a doplňame to hĺbšou analýzou. A myslím, že tento rok e, poďme ešte ďalej v našej analýze, pokiaľ ide ešte aj ďalšie zdroje informácií. E, Takže z každý rok sa snažíme obohatiť tento scoreboard o nové prvky. A naozaj chcem zdôrazniť e, porovnateľnosť údajov, čo je veľmi užitočné z roka na rok a predstavuje to veľmi dobrý e, zdroj pre analýzy. Snažíme sa validovať všetky tieto údaje, pretože keď hovoríme o všetkých týchto systémoch, musíme byť veľmi opatrní. Čím sme opatrnejší, e, tým lepšie e, dôkazy máme, ak potrebujeme konať. Spolupracujeme s členskými štátmi, s Európskou e, e, sieťou e, pre súdnictvo, s kooperačnou sieťou pre ochranu spotrebiteľov, Eurostatom a tak ďalej a tak ďalej. A teraz k právnemu štátu. Tento mechanizmus nie je pre nás monitorovací mechanizmus, ale mechanizmus pre e, zásahy komisie, ktoré by e, mohli viesť k hrozbe pre právny štát. Komisárka Jourová a prvý podpredseda vysvetlili, komisárka Jourová to, bolo, to, to urobila minulý týždeň, že rámec bude zaaktivovaný v prípade jasných indikácií systematickej hrozby pre e, právny štát v nejakom členskom štáte a ned, ktorý by sa nedal e, ošetriť e, postupom e, v prípade porušenia. Takže keby sa nedalo inými spôsobmi efektívne ošetrovať tieto hrozby. Tento rámec bola po starostlivom preskúmaní situácia. Toto súvisí s tým, čo som povedala predtým, že Musíme sa dozvedieť osobitné veci týkajúce sa e, právneho e, štátu. E, žiadame tiež o ex- externú expertízu, napríklad agentúra pre základné práva alebo Benátska komisia sú takéto orgány. A takisto sa teraz snažíme o lepšiu analýzu v špecifickej situácii, o ktorú ide. Myslíme si, že e, situácia okolo právneho štátu v e, členskom štáte sa nedá nejako staticky e, hodnotiť. Potrebujeme kvalitatívne, hĺbkové hodnotenie. Fundamental Rights, which is an annual report, as you... No a potom tu máme výročné správy z roku 2010 tam ide o hodnoty eh, otvorenej, eh, inkluzívnej spoločnosti. Myslím, že my všetci zdieľame zodpovednosť eh, ochraňovať a podporovať ich vo všetkom, čo robíme každý deň. Výročná správa hodnotí to, ako sa charta uplatňuje v členských štátoch a na úrovni EÚ a e, slúži ako podklad pre dialog o implementácii charty. A tento rok po prvýkrát je tu nová sekcia o e, vznikajúcich e, témach. Ide teda o digitálne práva, práva v digitálnej oblasti. A v prípade všetkých týchto nástrojov v posledných rokoch Komisia na základe svojej skúseností sa presvedčila, že otázky vzťahujúce sa na hodnotenie e, úrovne demokracie základných e, práv a právneho štátu sú veľmi e, komplexné a vždy si vyžadujú, ako som to predtým povedala, kvalitatívne hĺbkov, hĺbkové hodnotenie a niekedy komparatívnu analýzu. Pokiaľ ide o praktiky aj v iných členských štátoch. Úroveň demokracie, základných e, práv alebo právneho štátu e, sa nedajú merať s nejakým jednoduchým metrom, nedá sa to mechanicky kvantifikovať s nejakými statickými, rigidnými indikátormi. Aby sme sa e, vyhli s dlhavým prezentáciám, Nechcem eh, teraz spomenúť mechanizmus kooperácie a overovania. Samozrejme, rada som k dispozícii pre vaše otázky. A viete, že úzko spolupracujeme, eh, pokiaľ ide aj o follow-up eh, o Bulharsku a Rumunsku. Máme misie do týchto členských štátov a takisto vypracovávame správy každý rok. Robíme to s mnohými e, objektívnymi údajmi a indikátormi a vypracujeme odporúčania, ktoré e, by mohli prispieť k zlepšeniu situácie. A teraz by som už e, chcela povedať, že teda semester, európsky semester, ktorý súvisí s, s, s bodom EÚ, a teda fondy, ktoré e, investujeme do špecifických krokov e, za účelom e, reforiem súdnictva, mechanizmus právneho štátu, ktorý blízko sledujeme a postupy pre porušenie, ktoré teda tie vychádzajú zo zmluv a všetky ostatné správy nám naznačujú, že sme sa naozaj venovali všetkým témam, o ktorých sme sa dozvedeli na záver chcem povedať, že si veľmi vážime úsilie parlamentu a tohto výboru e, na podporu základných e, práv a hodnôt, na ktorých e, je postavená Európska únia. Budeme úzko sledovať vašu prácu, aj teda pokiaľ ide o túto správu z vlastnej iniciatívy. Ja som vám vďačná za pozornosť a teším sa a radosť poviem na akékoľvek otázky, ktoré budete mať. A teraz dostane slovo ďalší rečník. Nech sa páči. Dobré ráno prajem všetkým, ďakujem za pozvanie. Pre nás je veľká radosť, že môžeme byť tu, hoci je tu skôr taká otázka, či vytvoriť taký mechanizmus, alebo niektorý vytvára otázok, otázku hľadne článku 2. To je skôr taká politická otázka a vlastne e, možno, že sa aj čudujete, že kde je vlastne to prepojenie medzi touto diskusiou a, tu v Bruseli a tou agentúrou. V Bruseli ja si myslím, že to treba hľadať vlastne na úrovni všetkých troch inštitúcií. Všetky tri súhlasia ohľadne tých dvoch princípov. Jeden je, že všetky členské štáty mali by sa k ním pristupovať rovnako. A takisto všetky tri inštitúcie hovoria, že ak sa meria výkonnosť, tak by sa to malo robiť na základe objektívnych dôkazov a myslím, že práve tu vstupuje do hry naša organizácia. Chcel by som sa s vami podeliť o dve skúsenosti, teda dve skúsenosti FRA a potom ešte pár odporúčaní. Takže aké sú tie naše skúsenosti? Predovšetky tie indikátory, ktoré máme a po druhé naše vnímanie únie ako viacúrovňového systému e, správy vecí verejných. Takže v rámci tejto skúsenosti využívame koncept OSN, koncept SPO, štruktúra, proces, výsledok, čo to znamená, nemáme iba ambíciu zachytiť, aké, aké zákony tu sú, to, to je skôr tá štruktúrálna úroveň, Takisto chceme pochopiť, že aké konkrétne politiky členské štáty príjmajú, to je ten proces, dimenzia procesu. A potom ešte tu máme aj ďalšie ambície a chceme lepšie pochopiť, že či tieto politické ambície skutočne sú zmenou a prinášajú zmenu pre reálnych ľudí. A to je ten výsledkový rozmer. Takže tieto tri dimenzie chceme pokryť, aby sme vlastne mali tieto indikátory pre všetky tri úrovne, štruktúra, proces, výsledok. A najviac skúseností máme v troch oblastiach, predovšetkým pokiaľ ide o práva detí, pokiaľ ide o postihnutých ľudí a pokiaľ ide o integráciu e, Romov. Dúfam, že to nie je takto iba nejako vo vzduchu, ako vzdušné zámky. Vráťme sa k tej integrácii Romov, pretože pokiaľ ide o túto otázku, tu máme už systém podávania správ, ktorý funguje. Ako viete, máme vyhlásenie komisie z roku 2011, ktoré zavezuje členské štáty, aby predložili stratégie integrácie Rómov a potom tu máme ešte roku 2013 e, zo strany Rady, kde sú detailné odporúčania, aké politiky by členské štáty mali v tejto otázke robiť na to, aby zabezpečili inklúziu Rómov. Čo tu však chýbalo, performance under these um, obligations. And here is where the FRA came in. The FRA um, runs a working group together with 18 members. Takže máme tu aj spoluprácu na úrovni 18 členských štátov, kde sa nám podarilo s členskými štátmi sa dohodnúť ohľadne týchto ukazovateľov. Myslím si, že práve toto je zaujímavá skúsenosť. Nie je ľahké dohodnúť sa ohľadne ukazovateľov a potrebujete tieto štáty trochu presvedčiť, práve v tom kontexte, kde je tých zákonov veľa, skôr takých miernych. Prečo to nie je ľahké mať takéto ukazovateľ? Pretože ak členské štáty už čelia indikátorom, musia jednoducho sa vymaniť z tej zóny komfortu, pohody. Ak máte konkrétne indikátory, tak už nemôžete sa iba skrývať za nejaké rečičky a hovoriť, že toto a toto sa spravilo, keď sa to nespravilo. Musíte jednoducho plniť konkrétne detailné formuláre, ktoré majú určité rozvetvenie a treba to všetko plniť na základe toho procesu SPO. Takže tá skúsenosť naša je, že sa potom sa povie, áno, je to veľmi ťažké dohodnúť sa na týchto indikátoroch, ale je to možné. A toto je pozitívny signál, s ktorým by som sa s vami chcel podeliť, takže je to možné a áno. A ten model formulár, ktorý máme s tými členskými štátmi, 18 členských štátov, teraz vlastne by mal byť pre všetky členské štáty, pokiaľ ide o integráciu Rómov. Myslím, že je to potrebné rozvíjať tieto indikátory, pretože inak by vlastne ste nevedeli, že o čom sa tu hovorí. Áno, ľahko sa povie, že treba zabezpečiť e, prístup k vzdelávaniu pre rómske deti, ale potom treba definovať, že čo to vlastne znamená. Znamená to, že budete registrovaní v školách, alebo že ľudia budú, žiaci vlastne by mali byť aktívni v triedách, alebo čo to znamená, že sa očakáva, že aj dokončia školskú dochádzku a že neopustia školu a ktorú školu? Základnú, strednú? Takže toto všetko treba v tých indikátoroch podchytiť a to je dosť náročné potom to plniť. Takže pokiaľ ide o tie indikátory, chcel by som povedať, že treba sa dohodnúť práve o hľadne štruktúrálnych indikátorov. Pokiaľ ide o právne indikátory, tak to je už potom dosť ťažké. Takže aké konkrétne politické opatrenia musia členské štáty robiť na to, aby splnili právne predpisy? Takže Švedsko, Írsko a Holandsko. Našou ambíciou bolo lepšie pochopiť, že či potom po takejto dohode je vôbec možné sa dohodnúť uh, ohľadne monitorovacích údajov, pretože toto vlastne sú naše ciele. Či potrebujeme takéto nové monitorovacie nástroje, alebo či uh, chceme uh, takýmto spôsobom uh, kombinovať tieto ukazovatele v rámci monitoringu na úrovni OSE, na úrovni Rady Európy a tak ďalej a tak ďalej. Potom sme sa dohodli ohľadne ukazovateľov v týchto členských štátoch v troch oblastiach. Bola to kriminalita, prístup k riešeniu prípadov diskriminácia, takisto nezávislosť, ne, justičných orgánov. A čo sme tu vlastne videli, keď sme sa pozreli na všetky tie monitorovacie údaje, ktoré tu máme, tak potom sa ľahko povie niečo bližšie k tejto štruktúre, či sa tieto záväzky plnia alebo nie. To je potom relatívne jednoduché. Je to možno trochu ľahké, možno trochu náročnejšie, ale sú tu teda tieto opatrenia, ktoré by na úrovni členských štátov mali byť spravené častokrát je to dosť ťažké tieto indikátory jednoducho plniť v plnej miere. Takže je to skutočne na prospech občanov, o to nám ide. Málo máme takých údajov, ktoré by poskytovali medzinárodné monitorovacie mechanizmy a fóra k tejto otázke. Takže aká je tá ďalšia skúsenosť, o ktorú by som sa chcel podeliť, a tu budem stručnejší, tu ide o prácu FRA, pokiaľ ide o kontext multiúrovňovej správy. Myslím si, že je jednou že sa musíme jednoducho poučiť, že v kontexte článku 2 nemá nejako význam pozerať sa na, na predpisy na Európs- Európskej únie nejako separátne. Európska únia je súčasťou eh, širšieho kontextu a dve veci sú tu dôležité. Treba predovšetkým vysielať európske údaje do medzinárodnej do medzinárodných monitorovacích orgánov, UPR napríklad, tam by sa tie údaje mohli využívať, ale takisto je možné identifikovať komunitárne údaje, pokiaľ ide o všetky druhy medzinárodných záväzkov, to znamená akýkoľvek dohovor tu máme, vždy, je tu určité, vždy sú tu určité kľúčové otázky, ktoré sú priamo dôležité pre Európsku úniu. Takže nezabúdajte, že v roku 2005, 50 rokmi predsedovia vlád Hlavy štátov a vlád sa rozhodli, že Európska únia by mala transponovať všetky štandardy, na ktorých sme sa dohodli v kontexte Rady Európy. A myslím, že to je dôležité si pripomenúť. Takže je tu takéto prepojenie. Ale nie je tu iba o štandardy, ide tu aj o aktor, aktérov. Myslím, že je dôležité, že treba tieto kľúčové sady zákonov transponovať potom na národnej úrovni. To znamená súdy, agentúry pre e, medzinárodné, e, pre ľudské práva a tak ďalej a tak ďalej. Takže čokoľvek sa príjme na úrovni Európskej únie, by malo mať prospech vlastne v tom zmysle, že by sa títo aktéry e, v tomto zmysle zaangažovali. Takže či už je to nejaké sympózium alebo či nejaký výročný dialog na úrovni rady, ak tieto postupy neberú do úvahy národných aktérov, tak potom vlastne sa stráca veľa a v neposlednom rade na záver by som chcel povedať, pokiaľ ide o takú operačnú pripomienku, a to je vlastne prepojené s tým, čo som už povedal predtým, Áno, máme už veľa údajov k dispozícii v rámci jednotlivých systémov motinorovacie, či na úrovni OSN, Rady Európy alebo o Európskej únie, ale je ťažké dostať sa k týmto informáciám. Nielen experti majú ťažkosti. Máme zhruba 50 50 monitorovacích správ zo strany členských štátov a sú tu odlišné systémy. A už to nehovorím o tom, že občania by vôbec nevedeli, že takáto komplexná sieť podávania informácií tu a čo by bolo dobré, je jednoducho všetky tieto údaje nejako zoskúpiť v nejakom jednom systéme, či už online, alebo my to nazývame vlastne vytvorenie EFRIS, to znamená systému e, základných práv na úrovni Európskej únie. Možno, že si myslíte, že toto je to, o čom my stále hovoríme, hovoríme o základných právach, e, to je vlastne v článku 2 ukotvené, ale prečo o tom hovoríme, na no to máme dôvod. Myslíme si, že charta základných práv pokrýva zhruba 80 e, hodnoty článku 2 a vlastne reflektuje hodnoty článku 2 aj v detailnom spôsobe, to znamená s určitou väčšou mierou legitímnosti. A ja si myslím, že fundament, základné práva sú to kľúčovou hodnotou diskusí okladne článku 2 na to, aby sme vytvorili takýto systém, kde by sa zoskupili všetky tieto údaje, tak to by nám dalo väčšiu visibilitu a väčšiu prominenciu práve pokiaľ ide o tie nie európske štandardy, ktoré sú pre nás dôležité. Ja si myslím, že to je taký skromný krok, ale veľmi dôležitý Predovšetkým, a teraz sa už dostávam k samotnému začiatku, ak vidíte, že tak parlament ako aj rada, ale vlastne aj komisia sa dohodli na dvoch princípoch, že treba pristupovať členským štátom rovnako a najlepšie sa to robí, ak sa to robí na základe objektívnych e, dôkazov. Ďakujem. Ďakujem. Teraz si vypočujeme z Rady Európy pani Simone Grenate Mengini, ktorá je zastup zástupkyňou riaditeľa práve pokiaľ ide o túto sekciu. Takže ďakujeme pekne, srdečne vás vítame, pani Granata Mengini. Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predseda, dámy a páni, je pre mňa veľkou cťou byť e, tu medzi vami. Nebudem tráviť veľa času na to, aby som prezentovala Benátskú komisiu. Istotne viete, v rámci Rady Európy ide o poradný orgán nezávislý Rady Európy, ale je to rozšírené, e, rozšírené, rozšírený orgán, kde vlastne až 60 členov že 60 členských štátov, takže ideme aj nad rámec hranic Európskej únie. Keď komisia vlastne pracovala na otázke právneho štátu z viacerých uhlov pohľadu, tak vlastne sme sa venovali otázkam právneho štátu vo viacerých štátoch a to znamená vo viacerých štátoch, kde sme zohľadňovali viaceré pohľady, viaceré aspekty ústav a takto vlastne sme vychádzali na základe požiadavek, to znamená, preskúmali sme otázky právneho štátu, opakujúce sa problémy, takisto sme pristúpili k systémickým otázkam právneho štátu, to znamená vždy na základe požiadavky či už štátu alebo jedného z grémy, ktoré požiadalo naše stanovisko. A v roku 2011 sme vyprodukovali takú všeobecnú správu ohľadne právneho štátu na základe požiadavky právneho, parlamentného zhromaždenia. Je veľmi dôležité, že sme takto preskúmali vlastne podstatu otázky právneho štátu v troch jazykoch, ktoré tu máte napísané. Uvedomili sme si, že je to veľmi taká komplikovaná diskusia, ako sa to zadefinuje, ako, kam to vlastne až siaha, ale uvedomujeme si, že je tu nepravdepodobná skutočnosť, že by sa nám podarilo dosiahnuť nejakú definíciu, čo, čo to právny štát je, hoci sú tu definície, ktoré sa nám páčia. A takisto si uvedomujeme, že akýkoľvek teda už ten právny alebo politický kontext je, sú tu určité kľúčové prvky, určité kľúčové prvky, ktoré boli spoločné a zdieľané zo strany všetkých Takže ďalšia priesvitka. V roku 2012 sme sa presunuli k inému prístupu k právnemu štátu. Uvedomili sme si predovšetkým, že právny štát je možno menej cieľom pozornosti v tom zmysle, že to je vlastne jeden z tých troch pilierov Rady Európy, ale nie je tu žiadny špecifický monitorovací mechanizmus. Odvoláva sa naň v práve prípadovom práve Takisto sa to spomína, pokiaľ ide o otázky spravodlivosti, pokiaľ ide o férovosť súdnych procesov, ale veľmi zriedka, kedy je tomu nejakým, sa tak deje systematickým spôsobom. Takže tá pridaná hodnota bola práve v zmysle vyprodukovania takého nástroja, ktorý by umožnil správnu, konsistentnú interpretáciu konceptu právneho štátu na to, aby sme zjednodušili praktickú aplikáciu právneho štátu. Takže mysleli sme si vlastne, že musíme sa sústrediť na to, ako právny štát sa implementuje a nemali by sme hovoriť tak dlho o tom, že aké sú tu prvky a čo to vlastne znamená. So we, we started working on the check. Takže začali sme sa sústrediť hlavne na ten zoznam. Uh, ktorý je vlastne obsiahnutý v tej správe. Začali sme na tom pracovať a momentálne tú prácu už finalizujeme. Sú tu, je tu 5 takých porovnávacích kritérií, benchmarkov. Tieto sú rozdelené ešte na subparametre. Ide tu o legálnosť, správnosť, zvrchovanosť práva, e, základ, e, zákaz arbitrárnosti, e, nediskriminácia, prístup k právnemu štátu a nezávislosť teda justičného systému, férové súdne spory a zabezpečenie ústavnosti, dodržiavania ústavných otázok. Tieto benchmarky sú vlastne potom doplnené o explanačné poznámky a tie sú tu na to, aby sme lepšie pochopili, že e, treba povedať, že tieto benchmarky sú naformulované ako nejaký dotazník, takže tie dovysvetľovacie otázky vlastne vysvetľujú, čo my si predstavujeme pod tým a na aké zdroje sa odvoláme, napríklad pokiaľ ide o prípad Európskeho súdu pre ľudské práva alebo pokiaľ ide o dokumenty OSN. Takže Treba si jasne povedať, že kde tieto otázky e, odkiaľ pochádzajú a aký tu je spoločný základ, pokiaľ ide o ten medzinárodný základ pre mm, opodstatnenie takýchto otázok. Takže tie benchmarky sú vlastne právnymi benchmarkami, porovnávacími kritériami sú tu na to, aby sa porovnávali ústavné a legálne právne štruktúry, tak ako to je v jednotlivých krajinách ukotvené, takisto legislatíva, pokiaľ ide o súdy samotné a pokiaľ ide o prípadové právo. Tak sa napríklad pozrieme na nezávislosť justičného systému, tak tie otázky by boli sú súci ustanovovaní na základe permanentného základu alebo na základe ich veku do, odchodu do dôchodku. To sú otázky, ktoré napríklad si zaslúžia preskúmanie pravidiel týchto krajín, pokiaľ ide o ústavné otázky, pokiaľ ide o prípadové právo napríklad, ak takéto v takom štáte je. Takže toto je ten právny benchmark. Väčšina z týchto benchmarkov sú právne, Niektoré z nich sú, sa zakladajú na skutočnostiach. Úlohou eh, týchto hodnotiacich eh, údajov eh, je mm, porovnávať, avšak ide tu o nezákonný nástroj. Neposúvame sa teda príliš, príliš k faktickým údajom. V každom prípade Relevantná otázka je, či sa súdnictvo v očiach verejnosti vníma ako nezávislé a tiež e, aké je verejné vnímanie možných politických vplyvov a manipulácií pri vymenúvaní a povyšovaní sudcov. Ako teda vidíte, existujú pravidlá, na základe ktorých sú vymenúvaní sudcovia e, na 10 rokov podľa ústavy, ale možno verejnosť sa nedomnieva, že tieto vymenúvania sú transparentné, nezávislé a či náhodou nepodliehajú politickej manipulácii. A tu uh, potom nadobúdajú relevantnosť ostatné hodnotiace kritéria uh, v ďalších analýzach. Isté, že pre všetky tieto hodnotiace kritéria existujú uh, zdroje uplatňovania, napríklad v prípade právnych hodnotiacich kritérií, tu sa vychádza z textov, z právnych textov, ďalej právne hodnotenie, um, Benátska komisia, tiež monitorovacie orgány, ako aj rôzne iné monitorovacie inštitucionálne zdroje. Čo sa týka faktických hodnotiacich e, údajov, tu ide o rôzne zdroje, napríklad e, hodnotiace tabulky, taktiež materiály agentúry pre základné práva, ale aj prieskumy verejnej mienky, taktiež dokumenty mimovládok, rôzne články a tak ďalej. Prečo teda sme e, toto vôbec robili, akú majú povahu tieto hodnotiace zoznamy. So my sme vychádzali predovšetkým e, z uznania toho, že princípy právneho štátu e, sú trvalým procesom rozvoja, nikdy nie sú plne završené, pretože dosiahnuť dodržovanie princípu právneho štátu e, je progresívnym procesom. Každý štát sa posúva na ceste k dodržovaniu princípov právneho štátu. Žiadna krajina zrejme nikdy nenadobudne úplnosť týchto princípov. Niektoré krajiny zaostávajú, ale je to rozhodne prebiehajúci proces. A preto toto je v podstate zoznam rôznych otázok. Nejde tu však o nejaké potvrdzovanie toho, či všetko bolo dosiahnuté. Neznamená to, že ak všetko, čo sa má dosiahnuť, nebolo dosiahnuté, že štát zlyháva v svojom plnení princípov právneho štátu. Z pravidla niektoré, teda väčšina štátov má aj silnejšie stránky, aj slabšie stránky. Tu nejde teda o princíp buď všetko alebo nič. A taktiež pani Mišu um, to tiež viackrát spomenula, Hodnotenie princípov, princípov právneho štátu je veľmi zložitým procesom. Parametre a rôzne porovnávacie kritériá sú zjednodušené, vo svojej povahe ide tu o zjednodušovanie pri akomkoľvek zozname otázok, eh, na ktoré sa mu odpovedať. Ale odpovede na tieto otázky sa musia spracúvať správnym spôsobom globálne musia sa brať do úvahy nielen samotné čísla, nielen faktické odpovede áno či nie, teda hodnotenie tejto tabulky je globálne, plošné, musia sa tam zohľadniť rôzne e, skutočnosti, zdroje a východiskové pozície. Teda, pre koho je tento hodnotiaci zoznam Benátska komisia neprodukuje tieto zoznamy pre nejakých konkrétnych užívateľov. Bude ho využívať aj samotná Benátska komisia pri výkone hodnotenia plne princípu právneho štátu. Tu sa budeme opierať do veľkej miery o tieto výsledky, ale je to určené aj pre štátne inštitúcie, pre parlamenty, rôzne iné štátne orgány, ktoré by chceli hodnotiť e, mieru plnenia princípov právneho štátu v danej krajine a tiež zástupcovia európskych spoločnosti môžu využívať tieto nástroje už viacero mimovládok v rôznych krajinách a nás oslovilo s tým, že chcú mať e, pokyny, ako vyhodnotiť dodržovanie princípov právneho štátu v ich krajine efektívnejšie. A tiež, isté, že to môžu využívať aj medzinárodné organizácie, keď sme začali pracovať na týchto hodnotiacich zoznamoch, teda podobné mechanizmy EÚ ešte neexistovali. Domnievali sme sa však, že by to mohlo zapadnúť do celej eh, tejto problematiky. What is new about the, the, the checklist? V týchto zoznamoch je novým prvkom to, že zdroje porovnávania, metódy, eh, toto nie je žiadna novinka, ako tu už zaznelo. Eh, je k dispozícii množstvo rôznych údajov, monitorovacie orgány Rady Európy, taktiež súdne dvory zaoberajúce sa ľudskými právami, taktiež agentúra pre ľudské práva, občianská spoločnosť a tak ďalej. Teda sú rôzne zdroje, všetko je k dispozícii, ale my sme mali pocit, že tu chýba akýsi globálny prístup, podrobné preskúmanie všetkých eh, aspektov. Nie je teda eh, rozhodne eh, to isté skúmať jeden konkrétny program bez celého kontextu. A Musíme si uzrejmiť, či vždy postupujeme konzistentne, či vždy uplatňujeme ten istý prístup, tie isté porovnávacie kritéria a či sme dostatočne transparentní v našich požiadavkách pri hodnotení legislatívy štátu, či je jasné, z čoho presne vychádzame, či využívajú tie isté kritériá pri všetkých štátoch, či sme e, natoľko objektívni, ako sa len dá, ako sme boli aj pri ostatných e, krajinách. Cieľom je jasne stanoviť pravidlá hry, keď sa hovorí o princípoch právneho štátu, keď e, sa skúmajú otázky princípov právneho štátu danej krajine. Krajina by mala mať prehľad o tom, e, z čoho presne vychádzame, čo presne budeme hodnotiť, analyzovať daná krajina by mala vedieť, že sme postupovali rovnako aj e, v kontakte s inými krajinami. A ďalšia priesvitka, prosím. Nový európsky rámec na posilnenie princípov právneho štátu. Tento rámec poskytuje Európskej komisii možnosť získať poradenstvo od Benátskeho od Benátskej komisie už v minulosti k tomu došlo. Komisia sa môže oprieť o rôzne stanoviská, ktoré my vydávame k konkrétnej legislatíve daného štátu. Tiež teoreticky nás môže požiadať o vyhodnotenie miery dodržovania princípov daného štátu v celej škále kritérií alebo s konkrétnou pozornosťou niektorým bodom Na záver by som chcela zopakovať, že proces e, naplnenia princípov právneho štátu nikdy nie je završený. Každá krajina v zásade môže dosiahnuť toto plnenie, ale neustále sa musí revidovať miera dodržiavania princípov právneho štátu v každej krajine. Tento zoznam nie je nejako vyčerpávajúci. E, z pravidla by sa to malo skladovať v marci. Je to rozhodne prebiehajúci proces, chceme ho začať využívať v praxi a dúfame, že výsledky sa budú môcť využívať v praxi čo najskôr. Ďakujem. Thank you very much for that Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. A celkom iste bude aj mnoho otázok. A teraz eh, posledným rečníkom, poslednou rečníčkou je doktor Belinda eh, Becky Raj, ktorá zastupuje Miganské centrum pre princípy právneho štátu a zaoberá sa medzinárodným a porovnávacím právom eh, tie sa týkajú konkrétnych e, globálnych ukazovateľov na úrovni OSN a tiež e, sa dozvieme niečo o procesoch e, analýzy národných ukazovateľov miery dodržovania princípov právneho štátu s pozornosťou najmä na Nemecko napríklad okrem iného. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela sústrediť na ďalšiu dimenziu ktorá sa týka základných práv v najbližších eh, desiatich rokoch zhruba v rámci udržateľnej ehm, skupiny eh, cieľov, ktorá bola schválená v septembri na úrovni valného zhromaždenia OSN v New Yorku. Mm, toľko teda krátky súhrn toho, tých troch hlavných eh, častí mojej prezentácie len veľmi stručne k tomu, prečo tieto zdroje, tieto ciele udržateľného rozvoja sú odlišné od predchádzajúcich mileniových rozvojových cieľov a najmä sú odlišné od 16. E, cieľa, a ten sa týka prístupu k spravodlivosti a k princípu právneho štátu. Práve teraz e, sa pomenúvajú rôzne globálne ukazovatele, ale tiež národné ukazovatele. A k tomu sa vyjadrím na neposlednom rade, ešte spomeniem aj konkrétne príklady v národných procesoch v Veľkej Británii a v Nemecku. Teda, mileniové rozvojové ciele a udržateľné eh, ciele rozvoja, ich porovnanie. Tie prvé boli určené do roku 2015 a tie druhé od roku 2015 do roku 2030. Prvé z týchto cieľov zahrňajú holistický prístup k rozvoju. Nejde tu len o hospodársky rozvoj, ide tu aj o sociálny a environmentálny rozvoj. Ako sa už spomenulo, poprvýkrát ide o zahrnutie aj stanovisk občianskej spoločnosti. Prebehlo viacero um, pripomienkovaní kde sa zastupcovia občianskej spoločnosti mohli vyjadriť e, k tomuto procesu ako konkrétnemu zneniu týchto e, udržateľných rozvojových cieľov. Tiež je dôležité, že tieto ciele sú všeobecné vo svojej povahe, netýkajú sa len rozvojových krajín, ale všetkých členských štátov OSN. A to sa týka najmä 16. E, cieľa. Ten je súčasťou inovatívneho obsahu nových cieľov. Tento cieľ sa týka princípov právneho štátu a dostupnosti spravodlivosti a zavezuje krajiny zlepšovať svoje systémy v tejto oblasti a mm, tiež sa venuje nielen rozvojovým krajinám, ale aj rozvinutým krajinám. Teda aj Veľká Británia, aj Nemecko napríklad môžu tiež e, zlepšiť e, svoje pomery, čo sa týka dostupnosti spravodlivosti a princípov právneho štátu. Spomedzi inovatívnych aspektov eh, týchto udržateľných rozvojových cieľov by som chcela spomenúť najmä konkrétne 16. cieľ, ktorý zahrania tieto tri prvky. Presadzovať um, pokojné inkluzívne spoločnosti s cieľom udržateľného rozvoja, taktiež eh, zabezpečiť prístup spravodlivosti pre všetkých a tiež vytvárať efektívne a priamo zodpovedné inkluzívne inštitúcie na všetkých úrovniach. Sú to teda tieto tri hlavné prvky a uh, potom e, v bode 16.3 sa uvádza konkrétnejší cieľ ktorý hovorí, že krajina má podporovať rozvoj princípov právneho štátu na národnej a medzinárodnej úrovni a tiež zaistiť rovnaký prístup spravodlivosti pre všetkých. Ako to už zaznelo, Dosiah, plné dosiahnutie princípu právneho štátu je dlhodobým cieľom a teda tento cieľ práve pokrýva túto dlhodobosť. Ide tu o presadzovanie týchto princípov, nie zaistenie fungovania princípov. Toto znenie sa postupne eh, menilo v fázach prípravy a tiež sa tu hovorí o rovnakom prístupe k starodlivosti pre všetkých. Teda venuje sa pozornosť eh, jednému prvku princípov právneho štátu, ako tu už zaznelo. Konkrétne ide o prvok rovnakého prístupu k spravodlivosti pre všetkých. Toľko teda tento konkrétny cieľ. Rokovania naďalej pokračujú, aby sa mohli určiť konkrétne ukazovatele merania, ako teda môžeme potom posúdiť, či členské štáty zaistujú tento všeobecný rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých. Tu vidíme v ľavej časti skupinu technikov, ktorí sa venujú analýze globálnych ukazovateľov všetkých týchto cieľov a vrátane cieľa 16.3. písmo je naozaj malé, ale predsedá tomuto procesu Veľká Británia, ďalej Tanzánia, Uganda, Botswanda, Kamerún, Kaberde, Senegal a ďalej Kanada, Francúzsko, Nemecko, Holandsko, Švédsko sú členmi tohto orgánu. Ako som už povedala, ide tu orgán štatistov, technikov, zástupcov rôznych národných štatistických e, úradov týchto krajín a tí predložili viacero rôznych návrhov. Ja tu uvádzam tri konkrétne návrhy, ktoré som e, skopírovala, a to v opačnom poradí, pričom prvé dva sú práve predmetom navrhovaného dokumentu. Tento dokument e, sa bude predkladať štatistickému orgánu OSN v marci roku 2016 a potom bude predmetom diskusí politických orgánov v rámci OSN, teda členských štátov, tak povediac, zastupcov jednotlivých vlád členských štátov. Žiaľ, Trend je taký, že sa čoraz viac zošeobecňujú tieto ukazovatele. Prvých ukazovateľov sa totiž venujú pozornosť trestnej spravodlivosti, nepokrýva to teda samotné jadro cieľa 13 a síce prístup spravodlivosti pre všetkých nerozlišuje sa tu medzi trestnou spravodlivosťou a občianskou spravodlivosťou alebo administratívnou spravodlivosťou. Je to teda veľmi úzko zamerané, tieto ukazovatele sú teda veľmi úzko zamerané Ehm, na rozdiel toho však eh, v treťom bode tu vidíme prvý ukazovateľ, ktorý bol pôvodne navrhovaný a síce ešte stále má podporu eh, napríklad USA, Kanady a hlavných medzinárodných organizácií ako napríklad UNDP, Svetová banka a tak ďalej. A je to o niečo širší ukazovateľ. Jeho cieľom je eh, merať proporčnosť tí, ktorí e, mali skúsenosti s nejakými spormi v posledných 12 mesiacoch a taktiež sa tu predkladajú rôzne formálne aj neformálne či alternatívne alebo tradičné e, formy riešenia sporov. E, novinkou v tomto prípade je, že sa tým má pokryť nielen administratívny súbor údajov o tom, ako funguje systém spravodlivosti, teda čo sa týka počtu sudcov, aktuálnosti skúmanie prípadov dĺžky jednotlivých súdnych konaní, tak, tak ďalej, ale tiež eh, pohľad užívateľov tohto systému, nielen teda eh, vnímanie inštitúcií, ale aj vnímanie užívateľov. Hovorí sa tu totiž o spravodlivosti a spravodlivo využívaní aj formálnych a neformálnych spôsobov riešenia. Tieto údaje sa môžu získať napríklad z rôznych eh, prieskumov. Čo sa týka zhromažďovania týchto údajov, návrh hovorí o tom, že by sa uskutočňovali prieskumy v domácnostiach a tak by sa získavali takéto informácie v budúcnosti. Zatiaľ sa však takéto prieskumy nevykonávajú. Teraz veľmi stručne k dvom príkladom. Okrem globálnych ukazovateľov, na štátnej a regionálnej úrovni, národné a regionálne ukazovatele môžu byť e, schválené na týchto rôznych úrovniach. Postupy určovania týchto ukazovateľov sú rozličné. Každá krajina si ich môže určiť sám za seba. Dobrý model je napríklad nemecký model a taktiež je to jeden z tých pokročilejších modelov a pozostáva nielen z určovania priorít rozvoja, ale sú tam zahrnuté aj dve úrovne kontrol, tak povediac. Jednak na úrovni vládnej poradnej rady, ktorá pozostáva z odborníkov a tí vláde radia, či e, politické rozhodnutia, ktoré vláda prijíma, sa uberajú smerom k plneniu tohto konkrétneho cieľa a ďalej tiež e, parlamentný výbor, ktorý pozostáva zo všetkých zástupcov politických strán, kde sa hodnotí dosiahnutý pokrok z hľadiska plnenia tohto cieľa. Po Veľkej Británii sú otázky rozvoja súčasťou oddelených právomocí v rámci regiónov, teda každý, jedný, e, každý jeden systém Veľkej Británii má svoj vlastný prístup. E, Wales a Škótsko zatiaľ otvorili proces verejného pripomienkovania a pričom v Anglicku ešte neboli prijaté žiadne kroky, ale je dôležité povedať, že by sa zrejme mali prijať nejaké centrálne kroky v tomto smere na úrovni celej Veľkej Británie. Ďakujem. Ďakujeme všetkým rečníkom. Máme zhruba 20-25 minút na diskusiu.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 E, stanovanie štandardu kompatibilného s e, princípmi EÚ. To je ako stanoviť, či Čína je trhovým, e, trhovou ekonomikou máme tu naozaj úplne odlišné skutočnosti. Brazília, Európa, Austrália sú iné a možno by sme sa niekedy mohli dopracovať k záveru, že e, veci sa nemajú tak, e, pretože sa tak majú, ale pretože by sme to mali skonštatovať. E, to isté platí aj pre Radu Európy. A mohol by som vymenovať viacero členských štátov, v prípade ktorých si myslím, že pokiaľ ide o, právny e, štát, demokraciu a podobne. E, situácia je tam e, naozaj veľmi nedostatočná. Napriek tomu Rada Európy nikoho už veľmi dlho nevyhodila. K tomu, preto musia byť tiež nejaké dôvody. Jedna vec, ku ktorej sa stále znova vraciam, keď počúvam expertov, na profesionálnom základe je, že demokracia, právny štát e, nemajú nejaký veľký e, význam. Nie je tam nejaký e, štandardizovaný súbor nástrojov, na základe ktorých by bolo možné zhodnotiť, toto funguje, toto nie. Hlavne na tomto kontinente Máme veľké skúsenosti s diktátorskými režírmi. Máme tu štáty, ktoré majú e, eh, tisíceročné skúsenosti právneho štátu, riadenia bez toho, že by mali vôbec e, spísanú mm, ústavu. Možno pán predseda vie, ktorú krajinu my myslím. No a potom sú tu ďalšie, ktoré eh, nemajú takúto starodávnu tradíciu. Páčilo sa mi to, čo, sa, čo nám povedala pani Mengini na začiatku. E, Benátska komisia svojho času e, si myslela, že nie je potrebná definícia pre tieto otázky a že potrebujeme konsenzus k tým e, hlavným kľúčovým prvkom. A toto by sa mi veľmi páčilo aj v Európskej únii. A toto ma privádza k niečomu, čo Sofi vie a aj tieňoví spravodajci v tejto oblasti, takže treba stanoviť, či je tu nejaká, nejaká, niečo európske v spôsobe riadenia tvorby politik, ako sme sa rozhodli, že chceme, aby tieto veci fungovali. A e, tu sú možno e, dôležité, dôležitých pár prvkov. Možno by sa dali aj kvantifikovať, ale e, sú také, mali by byť ľahko hmatateľné, takže žiadna nevypočítanosť v tom, čo štát robí, žiadna korupcia, predvídateľnosť krokov štátu, veci teda, ktoré spôsobia, že občania eh, sa budú cítiť, že majú veci vo svojich rukách a štát, spoločnosť eh, vie, že ak sa im nebude páčiť, ak eh, smer, sa, ktorým sa veci uberajú, môže to zmeniť. Na toto by sme sa radi sústredili v našom spoločnom úsilí. Scoreboardy, zoznamy, indikátory, nič nemám proti ním, ale Myslím, že to je skôr vhodné v technickejších oblastiach než v oblasti, e, ktorou je demokracia a právny štát. Ďakujem a teraz Monika Beňová. Ďakujem veľmi pekne. Uh, I will speak in Slovak language, so... Mm Toto dnešné e, naše stretnutie považujem za veľmi dobré z pohľadu iniciatívnej správy, ktorá nás čaká vo výbore LIBE. Spýtam sa na konkrétnu vec. Mali sme tu tento týždeň novinárov z členských štátov a kvôli seminárom o migračnej kríze. A ja som mala včera dvojhodinové stretnutie so slovenskými novinármi a dostala som otázky, ktoré sa týkali najmä opatrení, ktoré by sme mohli využiť v súvislosti s neplnením si povinností jednotlivých členských štátov. pýtali sa ma, aká je vlastne vymožiteľnosť toho, čo máme stanovené ako naše základné princípy a naše základné hodnoty vo vzťahu k opatreniam pri migračnej kríze, kde niektoré krajiny, vrátane mojej krajiny, Slovenska, konajú v rozpore s týmito princípmi, nie sú pripravené participovať na spoločných rozhodnutiach, vytvárajú dokonca vo svojich krajinách častokrát situácie, ktoré hraničia s dodržiavaním základných práv, alebo dokonca tieto základné práva porušujú a potvrdzujú si ich zákonmi, novopríjmanými zákonmi na úrovni ústavných zákonov. A aké sú teda z vášho pohľadu možnosti všetkých e, vzácnych inštitúcií, ktoré tu zastupujete, aby takéto e, krajiny, ktoré sú členskými štátmi Európskej únie, boli vlastne nejakým konkrétnym spôsobom sankcionované. Pretože v našom výbore sme mali mnohokrát veľkú diskusiu o porušovaní základných práv v členských štátoch Väčšina z nás, ktorí sme spravodajcami a tieňovými spravodajcami aj k tejto iniciatívnej správe, sa dlhodobo zaoberáme dodržiavaním základných práv v členských štátoch Európskej únie. Prijali sme aj v minulom volebnom období veľmi dobré správy o dodržiavaní základných práv, ale vždy nad tým vysí tá formulka no naming and shaming. A pokiaľ budeme uh, nedostatočne konzekventní, pokiaľ naozaj nebudeme uplatňovať systém sankcií voči členským štátom, ktoré celkom konkrétne základné práva nedodržiavajú, tak vždy zostaneme len takým diskusným klubom, ktorý síce pomenuje problémy, ale občanom neponúka ich konkrétne riešenie. A ja si myslím, že práve tá situácia, ktorú momentálne máme v Európskej únii, kedy sa začína hovoriť o konci Schengenu, kedy sa začína hovoriť o akýchsi nových e, pravidlách. Práve táto situácia by nám mala vytvoriť priestor, aby sme našli spôsob, ktorý budeme uplatňovať aj voči vlastným krajinám, voči členským štátom Európskej únie, ktoré, si nedokážu plniť celkom elementárne povinnosti z pohľadu dodržiavania základných práv. Okay, thank you, Monica. Mr. Kirkhope, please. Ďakujem, Monika, pán Kirkhope. Ďakujem veľmi pekne. Stručný príspevok. Zdá sa mi, so všetkými týmito pravidlami, monitorovaním, indikátormi, by sme mali hlavne priznať to, do akej miery je to naozaj efektívne, toto všetko. Je tu naozaj spor aj e, pokiaľ ide o suverenitu členských štátov a implementáciu európskeho aky. E, veľakrát sme diskutovali tu na výbore aj v parlamente a pravidelne diskutujeme o určitých krajinách, e, či si myslíme, že splňajú toto alebo nie. Je veľmi ťažké byť naozaj úplne objektívny a hodnotiť e, teda daný politický systém. A zdá sa mi, že nie sme schopní toto naozaj e, urobiť. A ak sa vám páčia e, napríklad scoreboardy, vrátim sa k tomuto bodu, e, napokon je predsa len najdôležitejšie, aké, aké možnosti vlastne v našich rukách máme e, pre implementáciu. Je veľmi dobre hovoriť o sankciách, ale toto sa veľmi často sklzne do veľmi subjektívnych diskusí, aké sme to už často viedli na výbore. Takáto diskusia je veľmi nápomocná z mnohých pohľadov, ale potom je to taký základný e, rozpor a nemôžeme tu zabezpečiť tú plnú objektivitu, ktorú by sme si želali. A je veľmi ťažké e, dopracovať sa ďalej v tejto téme. Takže preto musíme byť pragmatickí a realistickejší. Ďakujem a teraz e, pani Barbara Spinelli. Ďakujem, pán predseda. Eh, Stručne nepoviem niečo na úvod a potom budem mať dve otázky. Pani doktorka Granata Mengini povedala, eh, že plné náplňanie právneho štátu je utopiou. Ja si myslím, že takéto niečo povedať eh, je, je mne nebezpečné plné naplnenie je e, ťažké, ale nie je to utopia, pretože utopia je niečo, čo a priori nemôže existovať. Ako keby sme povedali, že e, reformovať je utopické a teda reálne nám nezostane nič iné, než len e, konzervovať. Už nemôžeme mať ani revolúcie, nemôžeme ani reformovať, tak nám už potom neostane vôbec nič. A výsledkom tohto je, že v Európe sme svedkami e, takým e, rozsiahlým porušovaním práv o voľnom pohybe, o utečencoch, že je tu riziko, že naozaj sa povie, že právny štát to je utopia. A podporovať ho iba preto, aby sme tu mali, ako povedala kolegňa predo mnou, iba nejaký diskusný klub, ale aby sa nič konkrétne nerobilo, nemá zmysel. No a e, e, monitor doktor Mišu k, k monitorovaniu semestra Povedali ste, že sa má e, vlastne monitorovať hlavne reforma súdnictva, ktorú vykonávajú členské štáty. Na túto tému už e, bolo vypracovaných veľa štúdí o mnohých e, porušených právach e, v súvislosti s článkom 2 alebo chartou a politikami, ktoré, ktorých sa rozhodlo A potom druhá otázka, ktorú by som mala. Aký je váš názor opt-outu, o ktorý požiadalo Spojené kráľovstvo. E, pokiaľ ide o oba e, súdy, študujete to, zaoberá sa tým napríklad Rada Európy alebo aj Európska únia. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem ešte e, traja. Poslanci sa hlasia o slovo a ja potom uzavriem zoznam rečníkov. Ospravedlňujem sa a chcem vás požiadať aj, aby ste boli naozaj e, veľmi struční. E, dve minútky. Juan Fernando, prosím, poďme sa na dve minúty. Áno, samozrejme viem, že máme málo času, ale nerad by som uh, nevyužil príležitosť vypočuť si z úst eh, zastupcov Benátskej eh, komisie a EHFR eh, ich názor o nejakom benchmarku, ako sa správame k žiadateľom o azyl v členských štátoch. Sú tam nejaké značné rozdiely v tom, ako rešpektujeme základné práva spísané v charte základných práv. EÚ, ktoré chránia nie len občanov EÚ, ale aj cudzincov, ktorí klopú na naše dvere. Obzvlášť e, pokiaľ ide o prípady ako Maďarsko alebo Španielsko e, v súvislosti s južnou hranicou. A pokiaľ ide o tie tzv. rýchle návraty, hot returns žiadateľov o azyl, e, ktorí nemajú šancu, aby si ich čo i len vypočuli. Ďakujem pekne. Ďakujem, Anna. Ďakujem vopred za stručnosť. Ďakujem, myslím, že je to všetko veľmi milé. Má tu takéto metr, štandardy, ale aplikujme ich potom. Je to naozaj eh, eh, odporné, ako to vyzerá v realite. Môžeme byť naozaj hrdí na to, čo sme docielili, ale v skutočnosti to, čo sa deje e, v realite, e, je veľmi smutné, veľmi smutné a vôbec nedodržujeme všetky naše záväzky v oblasti základných práv a právneho štátu. Ja si myslím, že je úplne nevhodné hovoriť o e, právnom štáte ako útopii, ktorú nikdy nemôžeme dosiahnuť. Tak potom vôbec nemá smysel bojovať za spravodlivosť reformovať naše systémy, ak je to utopia, ktorú nikdy nedocielime. Ja myslím, že to, ste, že to nebolo vašim zámerom, ale nie je to, myslím, najvhodnejšia formulácia. Moje hodnotenie je, e, že je e, to extrémne silné. Som z krajiny e, trojky, kde trojka priniesla viac chudoby, viac nerovností. Tretina našich detí žije v chudobe a to vypovedá veľa o trvalej udržateľnosti rozvoja. A samozrejme je tam korupcia, nerovnosti v daňovej oblasti. A nie je to iba na úrovni našich členských štátov, aj na úrovni komisie. Komisia uh, hovorí, že bojí proti korupcii, ale kde bojuje proti korupcii? Ako? Správy ma nezaujímajú. Ak tam nie sú konkrétne kroky na zamedzenie korupcie e, v takých dôležitých prípadoch, ako napríklad e, prípad, ktorý sa týka mojej vlastnej krajiny a Nemecka, alebo napríklad v Maďarsku, Nielen pokiaľ ide o základné práva v Maďarsku a správanie Maďarska napríklad e, teraz v súvislosti s krízou migrácie, to nie je samozrejme problém do Maďarska, ale predsa, ale napríklad aj predseda Tusk um, prednedávnom uh, požiadal, aby migranti žiadatelia o azyl boli uh, zadržaní, aby bola odňatá sloboda. Ja sa pýtam, ako je možné, že komisia, rada, členské štáty uh, môžu napríklad eh, nevidieť, ako Eh, eh, postupuje napríklad Spojené kráľovstvo v súvislosti eh, teda s bezpilotnými lietadlami. Ďakujem veľmi pekne, už vás musíme obmedziť, lebo nemáme čas. Myslím, že je tu naozaj veľmi veľa otázok. Kolegovia, prosím, vypočuť ešte stále prebieha. Utište sa. Nemám tu moje kladívko ale poprosím vás teda o pokojenie. Ďakujem. Jedna poznámka, jedna otázka. Bolo by dobré, ak by panelisti sa mohli sústrediť vo svojich odpovediach hlavne na otázky vzťahujúce sa na indikátory, pretože to je e, dnešnou témou. Vypočula som si e, pána e, Engela, pána Kirchhoffa, ktorí sú trošku skeptickí, pokiaľ ide o možnosť vyvinúť ich a neskôr aplikovať. A ja uznávam, že to nie je jednoduché, ale skutočnosť, že e, právny e, štát a demokracia sú ťažko kvantifikovateľné. To neznamená, že by neboli e, dôležité alebo že je úplne nemožné vyvinúť indikátory pre tieto oblasti. Nie sú to eh, meritka, ale sú to indikátory. To je presne to, eh, čo eh, majú byť a majú merať niečo reálne a hmatateľné. No a ešte jedna otázka pre pána Tugenburga, ktorý hovoril o, je to veľmi dobrá myšlienka, ale prečo sa takýto nástroj e, vyvíja? Myslím, že je to skôr otázka pre komisiu. Ale začali ste s takýmto projektom už? Ďakujem e, e, veľmi pekne. Poprosím vás o vaše odpovede. Ospravedlňujem sa, že máme tak málo času k dispozícii. Ďakujem veľmi pekne. Budem sa sústrediť na odpovedanie otázok za tohto panela. Môžeme e, diskutovať aj e, mimo rámec tohto panela o mnohých otázkach, ale teraz e, nie je na to priestor, myslím. Plne súhlasím so Sofí, s vašim prvým bodom, že právny štát je veľmi dôležitý. A nemyslím si, Takže by sme nerobili toho veľa, aby veci správne fungovali v tejto oblasti. Je tu veľa vízie a viem, že tieto výzvy niekedy prichádzajú oveľa rýchlejšie ako tie odpovede, ktoré my sme schopní ponúknuť. Ale my reagujeme, reagujeme vo veľa prípadoch, pokiaľ ide o otázku sledovania dodržiavania a keď sa pozrieme na migráciu, tak vidíte, že sa to vyhodnocuje priamo teraz, záchodu v niektorých otázkach, ktoré tu boli prezentované zo strany panelistov, prístup k spravodlivosti, alternatívne riešenia sporov v týchto otázkach si vyžadujú možno viac otázok, Takže čo chcem na záver povedať je, že tak ako my všetci vieme, že právny štát je veľmi dôležitý a takisto my vieme, že sme vytvorili mechanizmus právneho štátu, ktorý má byť uplatňovaný naprieč celou Európskou úniou, tak to využívajme, spolupracujme a ja chcem vidieť výsledky vašej práce, pretože keď budeme mať konkrétne hmatateľné ciele, tak sa dostaneme ďalej. To je oblasť, kde potrebujeme prakticky postupovať. Tieto indikátory sú dôležité. To sú vlastne hodnoty, ako vyhodnocujeme právny štát. A dovolte mi opustiť vás, pretože mám ďalšie stretnutie. Ja som k dispozícii na čokoľvek potrebujete. Ďakujeme pekne, musíte odísť už o 10. Takže ja čak, čak ďakujem za to, že ste boli trpezlivo s nami. Teraz nedostane slovo pán Togenberg. Togenburg, pardon sú to aj otázky, na ktoré môžete reagovať písomne. Pokiaľ ide o EFRIS, ešte sme nezačali na tomto pracovať, ale myslím si, že uprednostňujeme taký postup, aby tu bol koncenzus medzi inštitúciami, pretože z skúsenosti vieme, že databáza musí byť udržateľná a potrebujeme, aby aj Rada Európy a ostatní relevantní aktéry spolupracovali, takže bolo by dobre, ak by sme spolupracovali Má to teda určitú podporu. Pokiaľ ide o tie indikátory, cítim tu určitý skepticizmus, ako keby indikátory boli iba pre nejakých prekotkaté hlavy, ale eh, pre nás tento scenár eh, nie je iba monitoringu. Myslím, že indikátory sú dôležité, pokiaľ ide o implementáciu, takže je dobré, aby na Rade Európy a sa spomenulo toto v rámci dialógu o výročných správach. Tak ak by sme hovorili o týchto indikátoroch, tak by to bolo efektívnejšie, pretože Ďakujem pekne za to, že ste taký stručný, možno ešte pár viet k tomuto a potom môžeme reagovať. Takže ešte pár záverečných pripomienok a potom budeme postupovať. Máme veľmi dôležité rokovania, respektíve hlasovanie, takže veľmi stručne. Vyhodnotenie je dôležité, vyhodnocovania sa robia, viacerí aktéry to robia, Nejde tu o uvalovanie nejakých sankcií, ide tu o zlepšenie tej situácie, takže my máme za to, že vyhodnocovanie týchto vyhodnocovaní jednoducho by malo byť na základe konsistentných kritérií. Ďakujem. Ďakujem. Skutočne ste nám pomohli. A ešte poprosím aj vašho kolegu, kolegyňu. Tá myšlienka, aby sme tu mali merateľné indikátory, to je presne to, kde vlastne hovoríme ohľadne tej kritiky, ktorá tu je, e, že právny štát nie je merateľný ako koncept a vlastne, že sa to celé skončí potom tak, že sú to iba politické záväzky, že celé to závisí iba od nejakej politickej vôle a že nie sú tu žiadne kontroly, pokým e, nemá človek nejaký veľmi E, principiálny prístup, pokiaľ ide o tie napríklad sankcie a ich uplatňovanie. Takže ešte raz tá myšlienka zvažovania dôležitosti týchto indikátorov je dôležitá. Chcem sa poďakovať rečníkom za ich prítomnosť aj poslancom za participáciu na tomto dôležitom vypočutí. Ďakujem vám všetkým pekne. Bude to dosledované vo formu písomných odpovedí. Takže kolegovia a kolegyne, Poprosím vás, usaďme sa. Chcem vám pripomenúť, že dnes do poludňa sme mali vypočutie bez toho, že by sme vlastne spomenuli program. Takže pozrime sa na program dnešného dňa a príjmeme ho. Sú všetci, poprosím vás najprv, usaďte sa. Takže otázka príjmania programu, ak nie sú pripomienky, tak je prijatý tento program. Ešte pár záležitostí, pokiaľ ide o hlasovanie. Takže najprv oznámenia predsedu, lingvistický profil, in, tlmočenie e, v galštine dnes nebude k dispozícii, takisto podpora, e, takisto nominácia spravodajcov. Ja budem spravodajca, pokiaľ ide o otázku spustenia automatizovanej výmery, výmeny náde, údajov, pokiaľ ide o automobilový priemysel v Lotyšsku. Spomeniem to teda vlastne tejto sprave. Potom pán Valero Bodil za zelený bol nominovaný ako spravodajca na stanovisko, pokiaľ ide o návrh smernice po, pozmenujúcej smernicu rady ohľadne kontroly a získavania mm, mm, držby zbraní. A potom, pokiaľ ide o nomináciu spravodajcu, ako vlastne je to výsledok o nominácie spravodajcov, máme tu Lauro Ageo, ktorá je nominovaná za stanovisko ohľadne prípravy pre postvolebnú reví- revíziu MMF na obdobie 2014-2020 parlament vlastne týmto predbieha komisijné návrhy. Podporujete tieto návrhy? OK, tak je to podporené. Takže kolegovia, teraz prichádzame k našemu hlasovaniu. Najprv by som chcel si overiť, že máte všetci hlasovacie elektronické kartičky. Ak nemáte vaše hlasovacie kartičky, tak to dajte vedieť teraz. Nikto nič nenaznačil, dobre. Takže nebudeme žiadne hlasy akceptovať zo strany niekoho, kto by nehlasoval kartičkou, takže všetky hlasovania sa budú konať elektronicky, budeme hlasovať menovite. Z, men- z technických dôvodov si to musíme ozrejmiť. Takže je tu zrazu zvyčajne ticho. Neviem, čo sa deje. Je tu nejaké dôležité hlasovanie pred nami? Nebodaj. Takže. Ďalší bod programu je hlasovanie. Niekto hovorí bez mikrofónu, tlmočníci nepočujú, ale smeje sa každý v sále, takže asi to bolo smiešné. Pokiaľ ide o vyváženosť, je tu niekto omeškaný, pokiaľ ide o ostatné politické skupiny. Takže kolegovia, ďalší bod je vlastne to hlasovanie ohľadne textu, ktorý bol odsúhlasený medzi, medzi jednotlivými inštitúciami ohľadne PNS, pravdajce pán Kirchhoff. Chcel by sa vyjadriť? Máte možnosť povedať niečo, teda aj po hlasovaní, ak chcete sa vyjadriť, tak my si vás radi vypočujeme. Takže kolegovia a kolegyne, pokiaľ ide o návrh pre smernicu parlamentu, pokiaľ ide o využívanie údajov o pasažieroch a pokiaľ ide o vyšetrovacie účely a prenasledovanie pachateľov teroristických kriminálnych skutkov. Za toto je všetko zodpovedné, zodpovedný spravodajca pán Kirchhoff. Budeme hlasovať menovite. Otváram hlasovanie, teda hlasujme.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 38 a 19. Dvaja sa zdržali. Gratulujem spravodajcovi. Chce niečo spravodajca povedať? Pán predseda, nebudem zdržovať nikoho. Chcem sa iba poďakovať vám a všetkým úradníkom e, tuto vo výbore a všetkým kolegom, akékoľvek už máte názory. V tomto dlhom procese ja som skutočne rád s výsledkami hlasovania tohto výboru, pretože to naznačuje, koľko práce tu bolo vykonané. A ja všetkým veľmi pekne ďakujem. Thank you and thank you to everyone involved. That... Ďakujem všetkým, koniec hlasovania. A budeme pokračovať ďalej. I set out. Thank you.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 Európskej únie. Spravodajkynia pani Guillaume. Ide tu o vypočutie si stanoviska, takže je tu stále väčší hluk a požiadal som, aby tu bolo ticho, takže postupujeme. Máme spoločné vypočutie, ktoré tu bolo v marci. Libe, Avko a ešte ďalšie výbory. Ide tu predovšetkým o transparentnosť, integritu v rámci európskych inštitúcií. Toto vypočutie vychádzalo zo správy ohľadne integrity Európskej únie ktorú nadraftovala organizácia Transparency International. A dosledovanie tohto, tohto vypočutia malo za následok, že AFKO pracuje na svojej vlastnej správe. Pani Guillaume, ktorá je zodpovedná za toto stanovisko, teraz bude prezentovať svoje stanovisko. Takže Silvi, nech sa páči. For you. So Sylvie, you have the floor, so please go ahead. Takže Sylvie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si uvedomujem, že potom hlasovaní sú tu ľudia, ktorí momentálne odchádzajú, ale dobre. Takže, aby som nezabudla, chcela som iba si chcela spomenúť niektoré lehoty, takže chcela by som naznačiť, že vlastne príkladne pozmeňujúcich návrhov v Libe by sa mohlo konať 22. decembra do poludňa. Pokiaľ ide o lehotu, na to, aby sa tam hlasovalo počas stretnutia nášho e, výboru, tak to je 25. januára, takže to je vlastne kalendárna záležitosť. A pokiaľ ide o samotný návrh, je tu veľa vecí, ktoré by sme mohli povedať, pokiaľ ide o transparentnosť, vo všeobecnosti by sme mohli povedať vlastne, a veľa vecí už bolo povedaných. E, Parlament a komisia teda chcú, aby vlastne sme sa vyjadrili, pokiaľ ide o správu pána Gigolda, pretože okrem Líbe je tu ešte Inta, Júri a Kont, ktoré vlastne sú poradné výbory. Takže máme viaceré názory k tomuto. Ja som sa preto sústredila predovšetkým na tie body, ktoré sa týkajú predovšetkým nášho výboru a to takým spôsobom, ktoré je čo možno najviac zacielený práve na tie konkrétnosti ako som už povedala, a informovali sme sa na úrovni tieňových spravodajcov pred pár týždňami, tak dohľadili sme sa na nasledovnom. Treba našu požiadavku komisii prezentovať, pokiaľ ide o očakávanie prezentácie revízie registra transparentnosti v kontexte konzultácie, ktorá by bola čo možno najkomplexnejšia. Treba postupovať tak, aby sme žiadali zo strany komisie, aby sa postupovalo v diskusiách, pokiaľ ide o prístup jednotlivým členským štátom a v ich boji proti proti boji proti korupcii. Chceme, aby komisia navrhla systém e, včasného varovania v tejto oblasti, aby sa spustil e, aby spustil Európske grémium na to, aby sme mohli v boji proti korupcii v prospech záujmu Európskej únie postupovať čo možno najrychlejšie. Je tu aj tak o to, aby sme mali reformu týchto, e, reformu týchto návrhov, pokiaľ ide o prístup k dokumentom a toto sa týka aj úrovne trialógov. A teraz globálnejšieho pohľadu. Vychádzam z toho, že veľmi dôležitá časť tohto celého je vlastne zdieľaná e, zo strany stieľných správcov, s ktorými som bola v kontakte. Takže podľa môjho názoru to ide predovšetkým o to, aby jednoducho sme mali kredibilitu na úrovni európskych inštitúcií. Viaceré členské štáty v tejto oblasti jednoducho ešte musia urobiť viacero krokov na to, aby splnili uh, svoje ciele, pokiaľ ide vytvorenie týchto svojich centier, na to, aby sa jednoducho využívali tie informácie, ktoré sa do toho systému dávajú. To súvisia s určitými obmedzeniami rozpočtovými, ale na to sa treba takisto pozrieť, pravdepodobne to nebude priorita pre tieto štáty, ale treba na, tom, treba na to nástojiť. A treba takisto venovať sa práci s našimi občanmi, aby títo získali dôveru a takýmto spôsobom preukázať občanom, že niekedy volení poslanci môžu mať určité e, pochybnosti. Treba to takto prezentovať. Treba jednoducho transparentnosť posilniť, ale to, nie je, iba, to je iba nejaká súčasť tohto riešenia. Nie je to celkové riešenie, je to dlhodobý proces a ja si myslím, že toto obsahuje aj zmenu mentality, pokiaľ ide o jednotlivé príklady ak sa táto transparentnosť bude vnímať ako určitá e, zodpovednosť, pokiaľ ide o tých, ktorí sú volení, tak treba pristupovať k tomu rozumne a Nemali by sme to napätie, ktoré tu máme na úrovni politickej, posilňovať ďalej a takto posilňovať vlastne populistické nálady. Takže v tejto oblasti chceme zájsť čo možno naďalej a očakávame, že nájdeme určitú vyváženosť na to, aby sme na úrovni našej inštitúcii našli takú lepšiu formu kontaktu s našimi občanmi. Thank you, Sylvie. Um... Ďakujem pekne, Silvi. Máme tu ďalších kolegov, ktorí si želajú vyjadriť sa. Roberta, nech sa páči, Roberta Mecola. Ďakujem pekne, Klod. Pán Zdechovský ma požiadal, aby som sa vyjadrila k tejto záležitosti. Je to teraz vhodné? Takže v mene Tomasa, ktorý bol tiež spravodajcom za EPP, sa pán Zdechovský chce poďakovať pani Guillaume za návrh tohto stanoviska. Táto správa obsahuje všetko to, čo bolo odsúhlasené na stretnutí štených správdacov, ale pán Zdechovský si myslí, že správa je príliš všeobecná. Potrebujeme oveľa zacielenejšiu správu a stanovisko, pretože tu nejde iba o parlament, ale o fungovanie všetkých inštitúcií Európskej únie. Potrebujeme transparentné inštitúcie Európskej únie, to znamená napríklad pokiaľ ide o ten register transparentnosti lobbystov, ktorý bol nedávno spomenutý zo strany komisára Timmermansa na stretnutí AFKO. To je veľmi komplexná záležitosť, ktorá si vyžaduje detailnejšie diskusie. A pokiaľ ide o whistleblowerov, nahlasovateľov nejasnosti, tak potrebujeme určité minimálne práva, pokiaľ ide o ochranu týchto whistleblowerov, ale o tom sa ešte doposiaľ nehovorilo. Pokiaľ ide o transparentnosť rokovaní na úrovni trialógu, vychádzame z, lista, z listu pána Šulca, kde sa uvádza, že trialóg je špecifické a neformálne rokovanie, ktoré by nemalo byť webstreamované, ale pokiaľ ide o transparentnosť, i malo by sa informovať o pokrokoch na trialog na patričných výboroch. Takisto by sme chceli hovoriť o možnosti začlenenia agentúry EU-LIBE a ich transparentnosť, predovšetkým pokiaľ ide o nomináciu, voľbu a ustanovenie e, zástupcov riaditeľov, pokiaľ ide o tieto e, správy. A pán Zdechovský by chcel zdôrazniť, že táto skupina vlastne vždy mala v úmysle a snaží sa nájsť tú správnu mieru vyváženosti medzi transparentnosťou a ochranou údajov, čo je vlastne takisto prípadom, pokiaľ ide o návrh tejto správy. Ďakujem. Ďakujem pekne, Roberta. Ešte jeden poslanec sa hlási. Anna to sa prihlásila. Anna, ďakujem pekne. Ja takisto vítam túto správu. A takisto si myslím, že sú tu kľúčové otázky, kde by sme jednoducho uh, mali byť čo možno najkonkrétnejší a tá otázka transparentnosti a záujmov, ktoré sú tu hm, okolo toho registra lobbystov, ale pokiaľ ide o ochranu tých whistleblowerov, nahlasovateľov problémov, to je kľúčová otázka. A pokiaľ ide o transparentnosť dialógu, k tomu by som povedala iba toľko, že si nemyslím, že môžem postupovať tak ako doteraz. Táto platforma rokovanie vlastne by mala byť do istej miery chránená, pretože ak by tam, nebola, ak by tam bola plná miera transparentnosti, tak by sa tie výsledky dostali aj inde. A tiež e, ma dosť nepokojuje aktuálne dianie. E, máme viacero prípadov, v ktorých e, ide o korupciu a ja som len upozornila Európsku komisiu, OLAF, aj ombudsmanku. A musím e, povedať, že jediná inštitúcia, ktorá reaguje podľa pravidel je ombudsmanka. Ostatní, najmä komisia, to je naozaj nehorázne. Ten nedostatok reakcie. A to je ďalší dôvod, prečo by táto správa mala byť čo najkonkrétnejšia nie len čo sa týka mechanizmov náprav, ale najmä s konkrétnymi príkladmi. Naozaj e, sa obávam, že nová správa o korupcii, ktorá sa má zverejniť na budúci rok, sa bude opäť uberať cestou ako v minulosti, že opäť uvidíme, že mnoho z týchto prípadov, na ktoré bola komisia upozornená, sa jednoducho ocitnú niekde v poznámkach počiarov a budú sa ignorovať e, a žiadne kroky sa nepríjmú. Je to naozaj e, rozhorčujúce a to sa týka najmä komisie. Viem, že je tam mnoho osôb, e, ktoré konajú zodpovedne v komisii, ale ja si spájam s komisiou mnoho vyššie očakávanie, že so ostatnými a musím povedať, že už sme boli opakovane sklamaní Týka sa, týka sa to tejto komisie a týkalo sa to aj predchádzajúcej komisie. Žiaľ, toto dedictvo pokračuje naďalej, táto nečinnosť aj v tejto novej komisii. V konkrétnych prípadoch korupcie, na ktoré komisiu upozorňujeme ja aj ostatní, je na čase, aby sa veci prestali ignorovať, ba dokonca zastierať a je na čase prestať prijímať e, rôzne umelé výhovorky rôznych vlád členských štátov. Predseda, nevidím, že by sa niekto ďalší hlásilo slovo, teda dám slovo späť Silvii, aby sa vyjadrila, či chce si vypočiť komisiu teraz, alebo nie. Lehota v podstate vyprší už čoskoro 22. decembra. Áno, ja by som bola rada, keby komisia zareagovala, ale najskôr by som sa ja vyjadrila teda, pardon, potom sa vyjadrím k poznámkam kolegov, potom čo dáme slovo komisii. Takže spravodajkynia by si chcela vypočuť reakciu komisie, ak by to bolo možné. Make some uh, comments. I know you didn't want to make a very detailed comment. I just... Viem, že sa nechcete vyjadriť nejako podrobne, ale myslím, že je vhodné tejto chvíli, aby ste sa predsa len na dostali k slovu. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som zdôrazniť opätovne, že Junckerová komisia kladie veľký dôraz na otázky transparentnosti a priamej zodpovednosti a nedotknutelnosti. A to je obsiahnuté aj v politických prioritách predsedu komisie Junckera. Transparentnosť, integrita, to má rôzne aspekty. My to vždy musíme pomenovať konkrétnymi postupmi, krokmi. Spravodajkyňa spomenula významné oblasti, ktoré s touto problematikou súvisia. Isté, že jednotlivým bodom sa vyjadríme až keď bude jasné, ako sa to presne objaví e, v konečnom znení správy. Komisia vám ochotne poskytne formálnu odpoveď na túto tému V každom prípade v tejto chvíli vás môžem ubezpečiť, že sme ochotní poskytnúť vám eh, všemožnú podporu k návrhu, ktorý predložíte. Jedna z hlavných iniciatív predsedu komisie je zavedenie povinného registra transparentnosti platného pre všetky inštitúcie na základe tripartitnej medziinštitucionálnej dohody, ale ako viete, súvisia s tým aj rôzne iné aspekty transparentnosti, napríklad e, balík lepšej legislatívy alebo jasný záväzok, ktorý sa týka zvyšovania transparentnosti našich odborných skupín a tak ďalej. Toľko teda naše všeobecné stanovisko k obvineniam e, pani poslankyne o fungovaní OLAFu. Ja nepoznám žiadne konkrétne prípady, e, ktoré spomínala a pani poslankyňa. Isté, že ak by bolo na mieste revidovať hodnotenia zo strany komisie, veľmi radi to urobíme, ale iste chápete, že keď sa hovorí takto abstraktne, veľmi ťažko sa môžeme vyjadriť takýmto obvineniam. Ďakujem za slovo. Sylvie, do you want to... Sylvie, chcela by si sa vyjadriť na záver ešte rozpravy? Je to veľmi zaujímavé. E, vidím, že je tu veľký záujem o rôzne aspekty, aj keď nie sú celkom ešte objasnené. Mali by sme sa sústrediť teraz na možno vyššiu konkrétnosť, napríklad čo sa týka povinného charakteru e, registru transparentnosti. Ja som to pôvodne neuvádzala v správe, ale ak by sa to podarilo, bolo by to vynikajúce. Čo sa týka vyjadrení kolegov, tu môžem uviezť, že samozrejme všetky pozmeňovacie návrhy e, veľmi ochotne privítam, aby sme tento text rozpracovali. Pôvodné znenie totiž je veľmi krátke, sme obmedzení počtom znakov, teda všetky snahy o upresnenie e, budú veľmi vítané. Isté, že chceme sa tý, e, držať predovšetkým e, tém, e, ktoré súvisia s prácou výboru LIBE. Avšak niektorí kolegovia sa vyjadrujú k dosť širokej škále rôznych aspektov, ktoré nesúvisia bezprostredne s činnosťou výboru Libe, ďalej kolegyňa Libe Gomesša sa vyjadrila k otázkam whistleblowerov, konkrétne bod 44 to je veľmi konkrétny návrh a rozhodne ho podporím. Teda ešte raz veľmi ochotne privítam všetky pozmeňovacie návrhy, ale prosím, držte sa problematiky výboru LIBE. Chceme, aby stanovisko bolo čo najpresnejšie, najdetailnejšie a najkonkrétnejšie. E, ďakujeme. To je naozaj veľmi dobrá rada držať sa problematiky výboru LIBE. Pozmeňovacie návrhy v podstate sa musia predkladať už teraz, lehota vyprší onedlho. Ďakujeme pekne všetkým kolegom aj Silvii ako spravodajkyni. Prejdeme ďalej k bodu 6. Tu je štruktúrovaný dialog s pani komisárkou Jourovou. Chvíľočku počkáme na pani komisárku. Zdá sa, že je na ceste.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 colleagues, the best estimate is five minutes, so if you want to take a, a pause, my apologies for the, the... Budeme musieť prerušiť eh, schôdzu na niekoľko minút, eh, kým počkáme na pani komisárku. Je mi to ľúto, viem, že vo štvrtok eh, to nie je veľmi vítané. Dáme si 5-minútovú pauzu, prosím, láskovo vráťte sa, ak sa chcete zúčastniť diskusie s pani komisárkou. It's estimated five minutes for the point six with the uh, Commissioner Europa.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

Um, colleagues, um, I had announced a five minutes sort of fit. Uh, som oznámil, že o 5 minút, uh, preruš- na 5 minút prerušíme schôdzu. Pani komisárka už prišla. Um, mohli by sme sa teda pozrieť okolo seba, či sú všetci prítomní, ktorí tu chceli byť. Uh, dosť neuváženie som navrhovala, aby si kolegovia dali kávu. Možno som to nemala robiť, pretože v tejto budove žiaľ si za 5 minút nesinete dať kávu, všetko tu trvá 15 minút a viac. V podstate teda, ak by ste chceli kolegov upovedomiť, že pani komisárka už prišla, že začíname, láskovo tak urobte. Ak teda viete, že niekto mal záujem tu byť a nie je tu. Um, then please do so, because the commissioner is here and ready to go. And uh, she wants a coffee as well, but she's not getting one. <laughs>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 Ja viem, že niektorí kolegovia tu chceli byť na stretnutí s pani komisárkou eh, a nie sú tu. Tak prosím láskavo, keby ste ich mohli upozorniť, že už začíname. V každom prípade už to dlhšie odkladať nemôžeme. Ja si uvedomujem, že je to že štvrtok ľudia, e, mnohí už majú cestovné plány, ja chápem, že nie všetci môžu byť prítomní, takže začíname bod 6 na našom programe Štruktúrovaný dialog s pani komisárkou Jourovou, e, ktorý sme všetkým prislúbili. Budeme hovoriť o rôznych témach, ktoré spadajú do portfólia pani komisárky, ale koordinátori e, sa dohodli, že budeme hovoriť aj o rôznych eh, eh, aktuálnych eh, aspektov, ktoré sa týkajú ďalšieho vývoja po Safe Harbor a o prebiehajúcich rokovaniach z USA. Toľko teda naozaj veľmi krátky úvod z mojej strany a teraz by som dal slovo pani komisárke Jourovej. Nech sa páči. Uh, ladies and gentlemen. Ďakujem pekne, Claude. Je mi veľkým potešením predstúpiť tu opäť pred vás aby sme mohli diskutovať o témach, ktoré sú našim spoločným záujmom, je peknou zhodou náhod, že dnes e, môžeme osláviť Medzinárodný deň ľudských práv, čo je výročím dohovoru OSN o ľudských právach z roku 1950 práve 10. decembra si pripomíname toto výročie, tento symbolický deň aj pre našu spoločnú prácu v oblasti základných práv v EÚ. Komisia, ako viete, zverejnila zoznam krokov na podporu práv komunity LGBTI, ktoré som aj ja predložila aj na Rade EPSCO tento pondelok, a ktoré boli tiež zverejnené na internetovej stránke komisie. Chcela by som e, sa srdečne poďakovať pani podpredsedničke Lunáček. Neviem, či je prítomná. Ehm, nie je tu, možno sa vráti. Prosím, odovzdajte jej e, moje slova vďaky. Ona totiž ako predsednička medziskupiny pre práva LGBTI nám poskytla veľmi hodnotné poradenstvo pri vypracovaní tohto zoznamu. Tieto kroky pokrývajú kľúčové politické oblasti pre osoby LGBTI a to zahrňa nediskrimináciu, vzdelávanie, osvetu, zamestnanosť, zdravotnú starostlivosť, voľný pohyb, azyl, boj proti nenávistným vyjadreniam a nenávistným zločinom, ako aj politiku rozširovania a vonkajšie vzťahy. Ako ste vidíte z tohto zoznamu, ktorý ste všetci dostali k dispozícii, je to táto farebná brožúrka. Trváme na tom, že tento e, zoznam by mala rada schváliť. E, tiež by sa mali schváliť legislatívne nárie, ktoré budú mať e, priamy pozitívny vplyv na osoby LGBTI, ako napríklad smernica o rovnakom zaobchádzaní. Je to jedna z priorít komisie. Legislatívne návrhy by sa mali finalizovať e, budúci rok. Ja už som nadviazala dobrú spoluprácu aj s blížiacim sa holandským predsedníctvom, ktoré bude tiež vnímať túto problematiku ako prioritnú. Zároveň plnenie e, týchto dokumentov v praxi v členských štátoch prinesie konkrétne výhody a ochranu osobám LGBTI. Pozorne budeme monitorovať v spolupráci s členskými štátmi plnenie legislatívy EÚ a tiež sa chceme postarať o to, aby princíp nediskriminácie sa vzťahoval na všetky situácie vrátanie konkrétnych aspektov, ktoré e, sa týkajú sociálnej orientácie a radovej identity. Pokrok sa dá dosiahnuť iba spoločným úsilím a my chceme poskytnúť finančnú e, podporu, tiež konkrétne poradenstvo aktérom, ktorí presadzujú ľudské práva pre osoby LGBTI vrátanie členské, e, členských štátov, podnikov a občianských spoločností. Posilňovanie spoločenskej priateľnosti osob LGBTI je tiež jedným z mojich cieľov. Ja chcem spustiť eh, osvetovú kampaň v roku 2016 v celej EÚ na túto tému. Táto kampaň bude reagovať na obavy našich občanov eh, z komunity LGBTI, taktiež bude volať po tolerancii a zdôrazňovať eh, výhody rôznorodej spoločnosti. Spolíham sa na vašu podporu v tomto procese, aby sme dokázali šíriť toto posolstvo aj vo vašich krajinách povodu. Čo sa týka reformy pravidel ochrany osobných údajov. E, Sme si istí, že tento rok sa nám podarí dosiahnuť politickú dohodu. Chystáme sa k, na posledné trialógy. Tento týždeň chceme oceniť usilovnú prácu spravodajcov pána Albrechta a pani Lauristín a tiež ich spoluteňových spravodajcov. Chceme oceniť ich prístup práve vďaka vášmu úsiliu a úsiliu viacerých predsedníctiev rady, aj luxemburského predsedníctva najmä som si istá, že sa nám podarí toto do konca roka uzavrieť. Píšeme tu dejiny touto e, finálnou fázou e, ochrany osobných údajov nariadenie e, je významnou pákou v podpore fungovania jednotného trhu, aby začali fungovať spoločné pravidlá v celej EÚ. To bude kľúčové pre hospodársky rast, zamestnanosť aj pre konkurencieschopnosť v EÚ globálnej ekonomike. Nové pravidlá posilnia tiež ochranu základných práv a tiež dôveru spiteľov. Hospodársky rast a dôvera spotrebiteľov totiž idú ruka v ruke. Som si istá, že e, dohoda, ktorá bude výsledkom trialogov, prinesie skutočnú ochranu e, jednotlivcov, čo sa týka ich osobných údajov a tiež podnikov, aby sa mohli plne využívať výhody digitálnej ekonomiky a tiež, aby sa mohol ďalej rozvíjať e, priestor technológií s ohľadom na ochranu súkromia. E, ďalší významný aspekt e, agendy e, pre bezpečnosť sa týkajú spoločných pravidiel v oblasti ochrany údajov. Členské štáty by mali efektívnejšie spolupracovať a mali by dosiahnuť dohodu čo najskôr, najmä po hrozných parížských útokoch. Chcela by som vás informovať o aktuálnom eh, priebehu rokovaní z USA o obnovenom rámci eh, pre transatlantické presuny údajov. Tieto rokovania pokračujú aj eh, práve teraz a môjim cieľom je zaviesť štrukturovanejší, rozsiahlejší systém dohľadu a kontrol. Stanovili sme si ambiciózny časový plán na završenie našich rokovaní a ja som naďalej optimistkou, že sa nám to podarí splniť za predpokladu, že sa dodržia platné štandardy. Opakovanie som zdôrazňovala e, americkým partnerom nedávno aj pri príležitosti mojej návštevy Washingtonu v novembri, že musíme spolupracovať intenzívnejšie, aby sa e, veci podarili. USA musia prejaviť porozumenie, flexibilitu aj tvorivosť, aby sme našli e, funkčné riešenia, ktoré môžeme potom ponúknuť našim občanom a podnikom, aby nový systém bol um, funkčný a udržateľný. Jedna z vecí, o ktorých hovoríme, je, ako sa miera ochrany údajov môže ešte posilniť tým, že sa do toho zapoja priamo uh, príslušní aktéry v novom systéme. Súdny dvor potvrdil význam konkrétnych subjektov v rozhodnutí e, v prípade Šrems e, musíme e, tiež posiliť spoluprácu našich národných orgánov na ochranu údajov a aj komisie, tak aby celý systém fungoval. V tom, ako spolupráca bude fungovať, potom uvidíme, či naozaj bude dostatočný dohľad a či občania naozaj budú mať možnosť e, súdej nápravy v prípade potreby. Tiež e, musíme dostať od USA e, záruky, že prístup verejných orgánov k otázkam národnej bezpečnosti taktiež s cieľom ochrany verejného záujmu bude obmedzený len na nevyhnutné a propočné prípady, najmä prostredstvom obmedzenia záruk, ako aj prostredstvom informácií o dohľade, súdnych kontrolách a mechanizmoch nápravy, ktoré sa budú stiahovať na tejto oblasti, najmä pre občanov EÚ. V tomto kontexte musíme zvyšiť transparentnosť a príslušné správy, najmä s ohľadom na žiadosti verejných orgánov, tak aby sme dokázali, že princíp potrebnosti a proporčnosti sa bude dodržiavať aj v praxi. Akékoľvek ďalšie dohody by podliehali výročným revíziám a monitorovaniu. Tiež by som sa chcela um, vyjadriť v tom smysle, že po útokoch z 13. novembra v Paríži komisia eh, jednoznačne eh, vedie medzinárodné úsilie v boji proti analýze a trestných konaní a taktiež eh, financovania terorizmu spolu so štvrtou smernicou praní špinavých peňazí a rôznymi inými nástrojmi máme prostriedky na to, aby sme dokázali vysledovať milióny eur, ktoré e, pochádzajú z trestnej činnosti a ktoré následne potom podporujú trestné e, konanie teroristických skupín. Musíme sa postarať o, o čo najrychlejšiu transpozíciu tejto smernice a členské štáty prislúbili, že tento proces urýchlia. Undertake to... Zasadzujem sa za to, aby eh, sme hľadali eh, tie najvhodnejšie eh, prostriedky na boj proti terorizmu. Zároveň by sme mali tiež zvýšiť naše našu možnosť reagovať a zainteresovať sa do vzťahov s medzinárodnými kom, aktérmi. A potom tu ide o ECRIS, E, register e, trestov občanov EÚ. To je dôležitá téma. Ide o predlženie e, takejto výmeny aj o občanov tretich krajín. Bude to dôležité pre cezhraničné vymáhanie práva, boj proti takým zločinom ako terorizmus pri prvom, na prvej rade poča, e, po novom roku počas holandského predsedníctva e, sa chceme vrátiť k tejto téme konkrétnejšie. Teraz EPPO. Členské štáty vyjadrujú svoju všeobecnú podporu revidovanému textu, ktorý by riadil tie najdôležitejšie oblasti EPPO, vrátanie štruktúry, kompetencií opatrení e, vyšetrovania procedurálnych práv. Ale ešte e, nie je samozrejme nič dohodnuté, pokiaľ nebude dohodnuté všetko. Ja som odhodlaná vytvoriť nezávislé EPPO v roku 2016 a očakávam, že budúce holandské a slovenské predsedníctvo sa budú venovať tým ešte otvoreným otázkam a uzavrú rokovania včas. Chcem ešte raz dôrazniť, že parlament zohráva dôležitú úlohu, pokiaľ ide o EPPO Starostlivo som si vypočula obavy parlamentu a aj tie, ktoré vyjadrili národné parlamenty. Jasne ste sa vyjadrili v dvoch predbežných správach a ja súhlasím s mnohými e, z týchto bodov. Vítam silný hlas e, parlamentu, pokiaľ ide o EPPO. Pokiaľ ide o e, smernicu e, pre boj proti podvodom. Ešte stále potrebujeme kompromis k zahrnutiu e, DPH. Musíme sa vrátiť k rokovaciemu stolu teraz a zdôrazniť význam tarifných rokovaní. Nemali by sme sa dopustiť toho, že urobíme krok vzad v porovnaní s existujúcim systémom. Treba posilňovať aktuálnu úroveň ochrany finančných záujmov únie. Pokiaľ ide o súdnu spoluprácu, chcela by som zdôrazniť, že členské štáty by mali lepšie využívať e, kapacity Eurojustu a takisto aj jeho nástroje, napríklad pri zjednodušovaní e, vyšetrovania a e, prenasledovania koordinačných stretnutí, kooperácie s tretimi krajinami, obzvlášť s krajinami Mína a Západného Balkánu. Napokon pozrieme sa na procedurálne práva. E, značný e, postup bol docielený, pokiaľ ide o, špecifickú ochranu pre deti. E, som presvedčená, že bude možné toto do konca roka sfinalizovať. Na to, aby sme našli globalizovaný kompromis, potrebujeme nájsť vyvážené riešenie, pokiaľ ide o pomoc deťom zo strany právnikov. Toto je kľúčový prvok tejto smernice A je obzvlášť dôležitý pre deti, ktoré, ktorý, ktorých sloboda je odňatá, alebo ktorým by mohlo byť naradené odňatie slobody ako sankcia. Obmedzenia musia byť čo najúžšie a jasne definované. Je veľmi dôležité, aby eh, komisia, mm, pre komisiu, aby sme sa dopracovali k dohode, aj pokiaľ ide o smernicu o právnej pomoci a napríklad efektívny eh, prístup k eh, k právnikom. 27. novembra budeme potrebovať e, toto vyriešiť. Malo by to byť komplementované e, právom na právnu pomoc. E, nemôžem to ostať iba na papieri, bez toho, aby sa čokoľvek dialo. Tu Eh, vyžaduje si to ale eh, flexibilitu zo strany parlamentu aj rady, eh, rokovania vo vzťahu ku konkrétnym častiam musia začať čo najrychlejšie. Komisia je pripravená, aby sme začali diskutovať o tomto návrhu parlamentu rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice o právnej pomoci sme pripravení pomáhať e, spravodajcovi, ktorý e, zahájil e, hodnotenie dopadov za Európsky parlament a dúfame, že táto správa bude k dispozícii čo najrychlejšie. Ďakujem vám za pozornosť. Thank you very much, Commissioner. Um, going to, there's a lot there, and I'm going to go um, to give us maximum time. Ďakujem pekne. E, stručnosť to nám e, umožní maximálne využiť čas na diskusiu. Začneme s pani Holmajer. Tá tu nie je. No, prichádza. To je výsledok toho, že sme pred týmto stretnutím hlasovali a mali sme tam tú prestávku. Uh, Birgit Zippel is here, so Birgit, please. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem pani komisárke za to, že tu je dnes e, s nami. Obávam sa, e, že je tu len tak málo členov, ale ako povedal e, pán predseda, to je dôsledkom viacerých príčin. Pani Jourová povedala, že členské štáty by mali lepšie využívať nielen Europol, ale aj Eurojust na lepšiu spoluprácu, obzvlášť pokiaľ ide o korupciu a zneužívanie európskych prostriedkov. Do tejto miery by som chcela tiež zdôrazniť aj význam e, silnej úlohy e, OLAFu. Dôlež... Problémom je samozrejme sú, sú členské štáty. A teda dôležitá je uh, úroveň taxpayers' money. I think it's really important. Európskeho prokurátora. Uh, nie je dobré, sme tu mali e, nejaké EPPO, ale musí mať naozaj silné právomoci vo svojej oblasti pôsobnosti. A som veľmi rada, e, že počujem, že je tam spolupráca veľmi dobrá v oblasti e, trestného stíhania, tam práve kde máme body, ktoré nás zaujímajú, ako eh, napríklad týkajúce sa detí a právnej pomoci. Je dobré, že sa vypracováva hodnotenie dopadov, aby sme zistili, kde eh, sú tie naozajstné medzery a kde je potrebné, aby sme začali konať spolu s členskými štátmi. Chcel by som sa, chcel by som sa ešte spýtať na Safe Harbor. Problém, ktorý tu máme, poprvé je, že rokujeme na národnej úrovni, ale sú tu odlišné pravidla na národnej úrovni a na štátnej úrovni e, v Spojených štátoch. Takže ako zabezpečíme, že sa zabezpečí na všetkých úrovniach akceptovateľná e, úroveň a ktorá e, časť je dôležitejšia. Môžeme sa spolahnúť teda iba na tie národné, pokiaľ ide o Spojené štáty. Zároveň toto sa tiež vzťahuje na problém, ako zabezpečiť nejakú kontrolu, Musíme zabezpečiť, že všetci eh, aktéry eh, budú splňať pravidlá, na ktorých eh, sa dohodnú, ku ktorým sa zaviažú. Zatiaľ môžeme spomenúť nejakú, nejakú časovú os, v rámci ktorej by sa podarilo docieliť dohodu. Ďakujem. Teraz ďalším koordinátorom je pán Kirkhope. Máte slovo. Ďakujem. Dva, e, tri body stručne. E, keďže tu nemáme e, smernicu o právach LGBT, aké opatrenia môže prijať komisia, aby tieto zabezpečila bez legislatívy? To je moja prvá otázka. A potom k e, naredeniu o ochrane údajov obávam sa, že sme tu e, obetovali kvalitu kvôli rýchlosti, obzvlášť pokladie malé a stredné podniky. Chcem sa spýtať, čo zamýšľa komisia urobiť na e, pomoc podnikom, pokiaľ ide o implementáciu. No a potom ešte otázka v mene e, mojej e, kolegyne pani Makovej, tá by sa chcela dozvedieť, ako to vyzerá s rokovaniami o EPPO po e, poslednej rade. Špecificky by ju zaujímali tie kľúčové body ako národné prepojenia, A čo robí Európska komisia na to, aby sa zabezpečilo, že PPO naozaj bude e, efektívny a nezávislý orgán? Ďakujem. Ďalšou koordinátorkou pani Sargentini. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišla e, neskoro, takže nebudem klásť všelijaké otázky, ktoré e, dúfam ste zodpovedali už chcem ale hovoriť o tomto zozname krokov e, komisie. V mene e, mojej kolegyne Ulrike Lunaček e, by som sa tiež chcela spýtať, rade by sme pochopili lepšie, ako máme vnímať tento názov, zoznam krokov, zoznam akcií. Chápeme to tak, že to nie je záväzné pre celú komisiu, ale možno iba štyroch iba pre ňu a um, možno ešte pre nejakého iného komisára, takže pre koho je to záväzné, by sme radi lepšie pochopili a potom ako presne budete um, vykazovať správy o tomto zozname uh, akcií, ako často a komu. Pre nás zelených je to veľmi dôležité, aby sa veci pohli ďalej v oblasti uh, práv LGBT. Go to Mrs. Kratzabilt, please. Uh, ďakujem pekne. Uh, chcela by som poďakovať uh, komisii za vynikajúci dialog, ktorý vedieme už celý rok. A tiež ďakujem za správu o zozname krokov pre rovnaké zaobchádzanie z LGBT. Ja som tieňovou spravodajkňou za EPP pre E, smernicu o nediskriminácii. E, táto je už dlho blokovaná na rade. Takže som rada, že hovoríte, že budete robiť všetko, čo je vo vašich silách, aby ste prekonali existujúci e, politický odpor v tomto zmysle. Bola by som rada, keby ste však boli špecifickejšia, čo chcete za týmto účelom robiť, pretože proti diskriminácii to je dôležitá téma. A potom Safe Harbor. Spomenuli ste mm, to, ja som bola veľmi sklamaná e, vyjadreniam e, pána profesora Timmermansa a vašim vyjadrením po e, rozsudku súdneho dvora. Tisíce firiem teraz nemajú právnu istotu a to má vplyv na voľný tok údajov. A to je jeden z pilierov voľného e, pohybu v Európskej únii. Takže ja som veľmi za ochranu údajov, ale potrebujeme tu rýchlo do veci vniesť správnu istotu. To e, je potrebné, to potrebné nejaké usmernenie. E, toto úsmernenie zo 6. novembra nie je postačujúce. Takže dúfam, že bude možné urýchliť rokovania aj pokiaľ, e, pretože táto otázka voľného toku údajov je veľmi dôležitá. Ďalšia vec, ktorú by som chcela spomenúť, sa týka prístupu k verejným dokumentom. Ako viete, pracujeme na správe o implementácii nariadenia 2001 roku, ja som členom spravodajkňou za EPP, ale opäť nové nariadenie, ktoré má zvýšiť e, e, transparentnosť toto je blokované už dlho a ja sa vás chcem spýtať, čo zamýšľate urobiť na to, aby e, sa toto blokovanie e, hlavne na úrovni rady, ale aj komisie prekonalo. A posledný bod detí, Bola som veľmi rada, že ste spomenuli dôležitosť asisten, e, asistencie právnikov, advokátov deťom Parlament žiadal o novú, nový prístup, pokiaľ ide o deti, nová agenda, pretože tá vypršala v roku 2014. Komisia povedala, že nemá v úmysle nejakú takúto na novo vypracovať, takže sa chcem spýtať, aká práca prebieha v tejto oblasti eh, na vašej strane, eh, alebo čo plánujete v budúcich 5 rokoch. Eh, máte nejakú stratégiu zosúladenia práv detí na teda úrovni komisie? Ďakujem pekne. Pán López Aguilar, nech sa páči. And thank you, of course, Commissioner Jurova. Ďakujem, pani komisárka Jourová, za to, že ste uh, prišli sem k nám, k tomuto štruktúrnemu dialogu a že som dostal príležitosť viesť s vami dialog. Getting uh, to the points of interest aby sme mohli preskutovať eh, body, ktoré eh, nás eh, členov výboru LIBE veľmi zaujímajú. A to ma vedie jedným komentáru, ktorý ste urobili, pokiaľ ide o stav smernice na ochranu finančných záujmov EÚ e prostriedkom trestného práva. Veľmi stručný prehľad ste uviedli prehľad e, tých najnovších e, diskusí na Rade ministrov e, vnútra a spravodlivosti len pred pár dňami, ale ja by som rád vedel, aký je kalendár pre túto oblasť, čo sa tu ďalej predpokladá. aby sa táto práca konečne do, dokončila. A Um, pokiaľ ide o e, tento boj e, o DPH, po e, tomto prípade, ktorý sa zaoberá Európsky súdny dvor, je, myslím, potrebné nájsť nejaké vyváženie, nejaký kompromis medzi radou a parlamentom. Treba tu vybudovať medzi nimi nejaký most. Musíme naozaj pochopiť, že DPH je naozaj zdrojom pre tvorbu rozpočtu Európskej únie čo eh, neznamená, že eh, by sa mal potierať kompetencia členských štátov v oblasti eh, fiskálnej politiky. A pokiaľ ide o nárast antisemitizmu v Európe, to nás všetkých naplňa obavami, nás všetkých, ktorí sa zaujímame o základné práva v členských štátoch a ich stav. Obzvlášť ide o antisemitizmus v Maďarsku. Chcem sa vás spýtať, či ste počuli o prípade. Ja som predsedal v e, pracovnej skupine, e, ktorá sa zabrá antisemitizmu tu v parlamente a e, dozvedeli sme sa o prípade jednej maďarskej dediny, fyzika z Možno som to správne nevyslovil po maďarsky, ale ide o to, že tam sa chystajú práve postaviť sochu Balinta Holmena, bývalého ministra maďarskej vlády z 30. 40. rokov, ktorý e, aktívne sa podielal na príjmaní proti židovských zákonov a bol pravdepodobne zodpovedný za deportáciu 100 e, tisícov maďarských židov počas holokaustu. E, chcela, chcel by som sa spýtať, či ste o tomto prípade počuli a či máte obavy v súvislosti s takýmito krokmi, obzvlášť v rámci poslednej diskusie, ktorú sme viedli na pléne v Štrásburgu Eh, čo bolo teda prepojené k maďarskej situácii. A eh, vy ste povedali, že komisia už ďalej nezvažuje aktivovanie tzv. mechanizmu eh, právneho štátu, tak aby sme mali nejaký pre, prehľad o stave demokracie, rešpektovania ľudských práv a hodnôt Európskej únie v každom členskom štáte. Ďakujem. Thank you, Juan. Um, next is Mr. Boney, please. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, uh, Mrs. Commissioner, for your comprehensive. Uh... Ďakujem uh, aj pani komisárke uh, za jej prezentáciu uh, aktivít. Mám uh, určité otázky týkajúce sa ECRIS. Spomenuli ste, že uh, začne e, urychľovať práca e, v tejto oblasti, a keľ to tam e, vyzerá konkrétne s časovým harmonogramom. A potom moja druhá otázka sa vzťahuje na Safe Harbor. Z vášho pohľadu, ktoré sú tie najťažšie, najzložitejšie problémy na to, aby sa docielila dohoda k Safe Harbor zo strany USA? A s touto otázkou súvisí ďalšia. Eh, uvažujete na nejakým scenárom B na to, aby sa eh, situácia zmenila, teda od konca januára, pretože podľa článku 39 máme čas do konca januára. Čo to znamená? Čo to znamená pre podniky, pre tok eh, údajov? A tretia otázka sa vzťahuje na GDPR. Súhlasím s týmto návrhom Timothyho Kirkhopa som úplne za to a za implementáciu, ale myslím si, že je dôležité začať s tou ťažkou prácou na implementácii, pretože e, to veľmi, všetko závisí od e, úrovne implementácie podpory EÚ, e ale aj implementácie v členských štátoch. A tiež komisia sa zaoberá situáciou v Poľsku, pretože žiaľ Mm, tu začína e, určitý nový fenomén týkajúci sa porušovania e, práv demokracie a právneho štátu a myslím, že mm, postupne bude čoraz dôležitejšie nadnášať túto otázku medzi našimi kolegami na európskej úrovni. Ďakujem. Bony. My aj... Ďakujem pekne, pán Bony. Pani komisárka, poprosím vás, a odpoveď na to, čo by som sa chcel spýtať. Ja viem, že už ste vlastne, už tu boli správy, že stretnutia v Spojených štátoch boli v kontexte protiteroristických otázok a naznačili ste, že sa to celé komplikuje. Takto retrospektívne teraz teda my si uvedomujeme tu v našom výbore, sú viacerí kolegovia, ktorých zaujíma Safe Harbor. Ale mohli by ste nás informovať o tom, že kde máte pocit, že tu bude nejaký časový harmonogram alebo diskusie, že by sa nejako mohli uzavrieť, vyvinúť. Teraz je to taký časový priestor, voľný, vákum. A kedy by sme teda mohli dostať nový návrh? Ja viem, že to je komplikované, ale je tu nejaký časový harmonogram, s ktorým by sa počítalo, tak to je moja otázka. A takisto máme ešte ďalších kolegov, ktorí chcú. Soraya, nech sa páči. Det är trevligt att ha dig här. Eh, jag har eh, egentligen tre frågor. Den första frågan handlar om att Ďakujem pekne. Tri otázky. Ide tu predovšetkým o to, že aká je vlastne tá dnešná situácia. Máme, ako to teda vyzerá, pokiaľ ide o ochranu sexuálnej identity. A čo urobí komisia napríklad v tom zmysle, aby sa vytvorila nejaká ochrana. A ďalšia otázka, to sa týka Rómov a protiromských nálad. Teda do akej miery hodlá komisia dohliadať nad tým, aby protiromské nálady spadali do národných stratégií, pokiaľ ide o začlenenie Rómov. To je pre mňa veľmi dôležitá úloha. A takisto by ma zaujímalo, že čo urobí komisia, pokiaľ ide o spoločnú legislatívu v oblasti trestných činov z neznášanlivosti. Ďakujem. Okay. Thank you, Um... Ďakujem pekne, Soraya. Sú tu snáď ešte nejaké iné otázky? Nie sú. Takže sa vrátim k tomu, že sme tu mali hlasovanie. O štvrtok už kolegovia cestujú. Oni sa vrátia, takže ospravedlňujem sa. Ospravedlňujem sa aj tým kolegom, ktorí tu sú, ale našim kolegom som dal viac, treba, potrebujú viac času na to, aby sa venovali tejto problematike. So please, uh, you're not rushed for once in, uh, on this committee, um, Vera, so please... Um... My sme skutočne radi, že ste prišli medzi nás a um, kľudne môžete mať toľko času, koľko potrebujete. Ide tu o tú otázku. Teda vychádzame z predpokladu, že máme čo povedať. Tak áno, nemusíte si vymýšľať veci, máte čas a venujte sa tým otázkam, ktoré tu máte. Takže ak máme skutočne času, to je veľký luxus, tak by sme sa mohli venovať interaktívnym spôsobom týmto problematikám, pretože mal by to byť dialog. Ak tu bude nejaká kritika možno po tých odpovediach. Takže zareagujem na to, čo povedal pán López Aguilar ohľadne toho, že som prišla a že s vami budem hovoriť o týchto otázkach. To je moja povinnosť byť tu a zodpovedať sa parlamentu vo výboroch, ale výbor LIBE sa venuje ťažkým otázkam a vážnym výzvam súčasného obdobia, pretože nie sme v klasických časoch, je tu veľa víziev, kríz, ktoré zvonku na nás útočia kde nemáme plnú mieru kompetencie vyriešiť ich, môžeme postupovať iba cez externé politiky, aby sme znížili ten negatívny dopad na Európu, ale máme veľa problémov a mali by sme o tom hovoriť. Jeden z kľúčových momentov je konflikt základných princípov, správo na súkromnú sféru a e, zase transparentnosť. A to je vlastne otázka safe harbor. E, a tých ostatných rozhovoroch o ďalších politikách. Toto je vlastne hlavná otázka ohľadne toho, ako zastaviť narastajúcu netolerantnosť v spoločnosti. Žijeme v ťažkých obdobiach, kde vlastne vidíme Židov opúšťať Európu, pretože sa necítia byť bezpeční u nás see horrible. Vidíme tu nenávistné jazyky, nenávistné vyjadrenia na internete a vidíme, že tu tu konflikty princípov. Internet, úžasná inovácia, ktorá má priniesť, privodiť pozitívne zmeny pre ľudí, teraz sa takto zneužíva na takéto skutočne strašné účely šírenie nenávistných reči a šírenie násilia a my musíme byť vytrvalí, aby sme našli ten rozdiel medzi slobodou vyjadrenia a to treba dodržiavať samozrejme v plnej miere, čo možno najväčšej, a mm, v momente, kedy musíme zakročiť, pretože tam, kde sa povzbudzuje k nejakej nenávisti, tak to musí byť automaticky vymazané z internetového obsahu. Každý z nás má tieto ťažké otázky sám v sebe a musí sa s tým vysporiadať. Takže niekedy máme takéto vnútorné rozpory. Ale predstavte si, že my sa na tomto všetko musíme v rámci Európskej únie dohodnúť. A my sme tí, ktorí vlastne nastavujú latku. Takže to je nelahká úloha byť zodpovedný za tieto ťažké rozhodnutia práve po útokoch teroristov. Na tomto sa treba dohodnúť ešte aj s Američanmi, ktorí zasa majú úplne inú mieru pochopenia ohľadne bezpečnosti a obrany. Takže je tu úplne odlišná filozofia. Ja to spomínam aj v kontexte Safe Harbor. Takže pán Lobes Aguilar, ja som rada, že som tu. Ja potrebujem počuť aj váš názor. My sa veľmi sústredíme na tieto ťažké otázky a mňa zaujíma, ako to vnímate aj vy, pretože tie ťažké rozhodnutia by nemali sa týkať iba nás. Takže vieme, že to je ťažké obdobie a potrebujeme jednoducho druhú šancu. Musíme sa rozhodnúť teraz už správne. Ďakujeme, že ste sa podelili s nami o váš prúd vedomia, ale e, ja som to chcela iba sprostredkovať, pretože to, že ako to je veľmi dôležité. Vy ste sa ma pýtali, prečo som došla, ja vám chcem sprostredkovať, prečo je to také dôležité pre mňa prísť medzi vás a venovať sa týmto otázkam. A pokiaľ ide o to, čo povedala pani Sipel ohľadne Eurojustu, áno, Ide tu o úlohu pre komisiu aj pre nás, aby sme mali stály kontinuálny kontakt s predsedom Eurojustu, aby sme sa venovali čo možno najväčšej miere využívania tejto agentúry. No nehovoríme tu iba o nejakej efektívnejšej medzinárodnej práci v rámci Európskej únie, ale tak, ako som aj povedala, sústredíme sa na tie tretie krajiny, na západobalkánske krajiny, na krajiny ako je aj Turecko, kde musíme byť účastní pretože to je kľúčové pre nás, aby sme v rámci týchto vonkajších krajín jednoducho bojovali proti organizovanému eh, organizované kriminalite. Takže Eurojust musí byť posilnený, musia tu byť určité zlepšenia, musí tu byť eh, posilnený rozpočet, personálne E, kapacity a jednoducho v tejto práci musíme postupovať. A pokiaľ ide o e, pokiaľ ide o ďalšie otázky, na to sa pýtali nielen pani Siper, ale aj ďalší, takže ja sa tomu budem chvíľu venovať a vyjadrím sa k tomu spoločne v jednej odpovedi. Pokiaľ ide o tie kontinuálne e, vývinové tendencie situácie pod, počas jednotlivých predsedníctiev, tá to naše úsilie sa nemá zmenšiť. Jednoducho jedného dňa chceme vytvoriť európsku inštitúciu, ale nie takú, ktorá by bola nákladná, slabá a neefektívna. A to skutočne nie je môjim cieľom. A z rady na radu vlastne opakujem stále to isté. Oslabenie. Toto oslabenie sa neudeje nejako nárazovo, udeje sa to progresívne prostredníctvom pozmejúcich návrhov, ktoré sa predkladajú na základe tých návrhov, ktoré predkladajú členské štáty. Niektoré z nich nechcú EPPO eh, e mať silné, niektorí chcú tam vidieť ten národný rozmer. Pani Makovej sa na to takisto vyjadrila. Toto národné prepojenie sa vníma ako najlepšie možné riešenie EPPO musí byť silné, efektívne. Musí byť jednoducho na úrovni, aby bolo čo možno najlepšie informované. A pokiaľ je uchovanie informácií, to trvá až 10 rokov, pretože tie dokumenty sa musia potom aj prekladať. Chceme vytvoriť takýto orgán, ktorý bude koherentný ako nejaký strešný postup, takisto s e, trestnoprávnymi postupmi na úrovni členských štátov. O čo nám vlastne ide? Hľadáme model, kde nebudeme vlastne zasahovať do trestnoprávnych záležitostí členských štátov. To sa nám ani nikdy nepodarí. Tie systémy v členských štátoch sú absolútne odlišné. Sú štáty, kde sa súdia, kde je napríklad vyšetrovacích sudcov, ale sú jednoducho tam iné postupy, opatrenia, pokiaľ ide o procedurálne právo, e, napríklad pokiaľ ide transakcie, to je špecifikum samé o sebe. To je takisto zaujímavé vnímať to v takomto kontexte, že kde sa v Európe nachádzame, pokiaľ ide transakcie. Ide tu o metódu, kde ide o menšie delikve, delikty, ale kde sa vlastne takýmto spôsobom finančnú odplatu dá zastaviť dá zastaviť vyšetrovanie. Môj bývalý profesor práva to nazval e, privatizácia trestoprávneho systému. V niektorých členských štátoch je tá možnosť sa takto vykúpiť z vyšetrovacieho procesu. V niektorých štátoch to je. My chceme zaviesť takúto metódu v rámci EPP a viete si predstaviť, že aké ťažkosti to prinesie. Takže mohla by som pokračovať takto aj ďalej. Je to možné iba potom, keď všetky články budú odsúhlasené. A ešte stále za ostávam, pokiaľ ide o články 1 až 16, pretože v niektorých štátoch ako Slovensko a Portugalsko tam sú ústavnoprávne otázky, ktoré sú problematické, pretože vlastne vyšetrujúci sudcovia nemôžu prijať inštrukcie zo strany tretej a EPPO bude takýmto spôsobom národným vyšetrovateľom dáva tieto informácie. Takže to je iba ilustrácia toho, že my sa snažíme so všetkými týmito problémami technickými vysporiadať, ale musíme zároveň poskytnúť zábezpeku v tom zmysle, aby ten celkový model EPPO bol kompetentný a posilnený. V poslednej samite ministrov spravodlivosti som ešte stále nabudená, ohľadne týchto informácií. Bolo to viacero ministrov, ktorí chceli znížiť kompetencie e PPO. To znamená, je našou úlohou e, im v tom možno zabrániť. Stále však na rade ešte vidím vo všeobecnosti silnú mieru podpory, pokiaľ ide o vytvorenie budúcoročného EPPO, ktoré by bolo takýmto spôsobom kreované v zmysle boja proti kriminálnym skutkom, finančným záujmom, v prospekt s finančným záujmom Európskej únie. Toto je vlastne ten most, ktorý nám to nás privedie k téme HDP, ako na to poukázal pán López Algila, takže prejdem k ďalším otázkám. HDP musí byť obsiahnuté v rámci smernice a boja proti korupcii, boja proti po, podvodom a musí byť jednoducho pokryté takisto e, ako niečo, čo môže potom EPP vyšetrovať. Nie som presvedčená o tom na 100%. Tarifné problémy nám v tomto môžu pomôcť, pokiaľ ide o riešenie tejto otázky, pokiaľ ide o obsiahnutie HDP, kde sme teda na úrovni rady. To je ťažká situácia, pokiaľ ide o kompetenciu ministrov, pretože viete, že sme o tom hovorili na úrovni ministrov spravodlivosti, ale ministri hovoria, že ide tu o otázku ministrov financií hlavne. Niektorí naznačujú, že je to problém, že to jednoducho ide proti ministrom financí, ale ja si viem predstaviť, že to je problém v členských štátoch. Takže snažíme sa nájsť, presvedčiť ministrov, aby si uvedomili, že HDP tam musí byť obsiahnuté. A tá posledná diskusia bola vlastne veľmi krátka, napríklad piatok alebo štvrtok minulý týždeň. Tam vlastne sme iba otvorili túto problematiku sumarizujúc to, že kde sa momentálne nachádzame. Dohodli sme sa na tom, že pri, za EPPO predložíme údaje ohľadne Prahov, ktoré sa týkajú priestupkov, ktoré by mali byť preskúmané zo strany EPPO. To znamená, musíme si vychádzať z kriminálnych e, štatistík, takže, pretože čo ja teraz vidím z tých údajov, ktoré máme k dispozícii v súčasnosti, ak my dáme ten prach na úroveň 100 tisíc eur. Pokiaľ ide cezhraničnú vážnu kriminalitu v oblasti HDP, tak EPP bude pravdepodobne zavalené príliš veľkým počtom prípadov, ktoré by musieť riešiť, takže musíme sa pozrieť na komplexné údaje zo všetkých členských štátov ohľadne kriminálnych štatistík, ohľadne toho, že koľko kde prípadov bude môcť EPP ozvládnuť. Ale moja taktika je teda predovšetkým sa pozrieť na začlenenie VAT, HDP, pardon, do toho širšieho kontextu v rámci kompetencií FPPO e na to, aby sme v rámci tejto problematiky sa potom k tomu venovali. Takže slúbili nám, že sa tomu budú venovať easy because still there was not very positive approach to, to, this, to this issue, but I uh, have uh, agreement. V každom prípade eh, dohodli sme sa s holandským ministrom, eh, že sa tomu budeme venovať na ďalšom zasadnutí rady, po tom, čo získame všetky konkrétne čísla a údaje o členských štátov, aby sme mali reálnejší prehľad o celom kontexte o podvodoch e, na DPH. Teraz by som sa začala venovať Safe Harbor, ak dovolíte. Viacero otázok sa týkalo tejto témy. Uh, Madam Sippel, <laughs> sorry, I, I, I, you ask about the cooperation in criminal justice. Uh, Pani Sipele, ostatní sa na to pýtali. Na budúci rok bude veľkou témou, ako viac využívať elektronickú komunikáciu na rýchlejšiu výmenu informácií medzi orgánmi či ministerstvom konaní, medzi členskými štátmi. Súčasné nástroje sú príliš zložité, robustné a ne e, flexibilné. Musíme hľadať e, efektívnejšie, rýchlejšie formy spolupráce medzi členskými štátmi a mimochodom, venovala som sa tomu aj v rokovaniach s Loretou Lindži eh, z USA. Hovorili sme tiež o tom, že tá výmena informácií musí byť mnoho rýchlejšia a promptnejšia pre orgány činné v trestnom konaní. Ďalej Xe Harbor k tomu, ako sa bude kontrolovať plnenie, časových rámec a tak ďalej. Na to sa pýtal aj pán predseda. To je naozaj zložité. Musím povedať, že pri ochrane údajov musíme posudzovať medzi dvoma princípmi. Jednak ochrana súkromia a bezpečnosť. Tu eh, pri Safe Harbor je istý trojuholník pretože do toho spadá aj ekonomika. Aj na to treba pamätať. Pani Koraca Wild napokon tiež hovorila o mm, práve neistote po tomto súdnom rozsudku. Mm, preto je to natoľko zložité. Moje rokovanie vo Washingtone boli úspešné. Nadobudla som dojem, že e, americkí partnery majú rovnaký pocit nalihavosti ako my, že musíme konať rýchlo. Tiež e, som jasne pri všetkých stretnutiach zvorazňovala, že ak e, dospejeme k novej dohode Safe Harbor, pôjde o jednostranné rozhodnutie Európskej komisie a Nebudem to kolegiu navrhovať bez toho, aby som si bola istá, že bude môcť uplatňovať systém dôvery a kontrol. Order at their bills and at their presidential order. Musíme si uvedomiť, že fungujú isté pokyny na strane USA a ak po takýchto pokynoch eh, súd má poskytnúť eh, ekvivalentnú mieru ochrany. Veľmi ťažko sa to v skutočnosti vyhodnocuje, nakoľko to platí a tiež eh, myslím, že nie je na mieste len sa vzdať a povedať si, že musíme hm, si počkať na zmeny v americkej legislatíve, tak aby bola 100% istota, že masové sledovanie tajných služieb sa už nebude opakovať Takáto možnosť neexistuje. Teda snažíme sa zaviesť systém dôvery a kontrol. Musí tu totiž rozhodne byť aj istá miera dôvery voči americkej vláde. Ďalej, aby som bola trochu konkrétnejšia, rokujeme teraz s americkým ministerstvom obchodu a tiež federálnym výborom eh, pre obchod a tiež s Európskym orgánom na ochranu údajov. Ich úloha totiž je v tomto e, smere podstatná a venujeme sa konkrétne štyrom bodom. Spomenuli sme ich vo Washingtone. Ja som totiž e, chcela ísť do Washingtonu až po tom, čo americkí partnery poznali e, moje požiadavky. Urobili sme to teda vopred, oznámili sme, že budeme ochotní rokovať o štyroch bodoch. Poprvé, o formáte ich záväzku, teda či pôjde o list od amerických národných orgánov, alebo či pôjde o memorandum porozumení. To sa ešte bude musieť podrobnejšie vyrokovať. Ďalej som žiadala eh, príslušných odborníkov, ktorí majú na starosti národnú bezpečnosť, že potrebujeme presnejšiu definíciu obmedzení a výnimiek, ktoré povolia ich orgánom národnej bezpečnosti požiadať o firmy, požiadať o informácie od firiem na základe novej dohody Safe Harbor. Vo Washingtone som jasne uviedla, že aktuálne platný popis nám nestačí, musíme presnejšie zadefinovať aj mm, možno ťažšie pojmy, ktoré sa nie tak ľahko definujú, napríklad pojem národnej bezpečnosti, čo to eh, presne je teda o toto sme žiadali, aby tu bola väčšia miera presnosti, ak sa o, o údaje žiada z dôvodov národnej bezpečnosti zajtra. Sú naplánované ďalšie odborné e, diskusie, teda na základe e, tejto presnej definície obmedzení a výnimiek, ktoré potom umožnia sprístupniť údaje. Budeme mať efektívne mechanizmy kontroly teda ako som už povedala, aj dôverovať, ale aj preverovať. Naďalej budeme musieť vykonávať tieto kontroly a to prostredníctvom správ zo strany amerických štátnych orgánov o počte požiadaviek. Ďalej zo strany firiem budeme mať eh, druhú úroveň kontroly, ale Mne to nestačí. Ja som chcela eh, mať možnosť získať aj dôvernejšie informácie. Zdá sa však, eh, že eh, zatiaľ sa to nedá. Aspoň teda prosím som týchto správ získame informácie o istých trendoch a tiež druhá úroveň kontroly bude zo strany firiem tak získame aspoň tie základné informácie. Ale našim americkým partnerom sme jasne povedali, že budeme monitorovať celkovú situáciu v USA, nielen eh, správy, ktoré bezprostredne súvisia s podnikmi, ktoré sú predmetom safe harbor, budeme monitorovať aj médiá, budeme mať informácie od mimovládok, ďalej budeme brať do úvahy aj informácie od Bielých rán, od whistleblowerov a budeme využívať všetky možné kanály, aby sme neustále dokázali vyhodnocovať situáciu v USA vo vzťahu k masovému sledovaniu, či teda existuje alebo nie. Môžete to vnímať ako slabý zdroj informácií, ale je to súbor rôznych kanálov, ktoré e, nám umožňuje získať prehľad. Tiež e, tam bude doložka o podozrení. To znamená, že ak získame dôveryhodné informácie, relevantné informácie o tom, že obmedzenia neboli dodržané, pozastavíme platnosť dohody. Bude to teda doložka o pozastavení platnosti. E, budeme teda celý tento proces neustále monitorovať spolu s americkými orgánmi. Ich spolupráca totiž bude kľúčová. A štvrtá téma je tá najzložitejšia a síce ako zaistiť, aby európsky občan mal možnosť posilnených náprav v prípade porušenia ich ehm, ochrany súkromia. Hovorím ehm, náročky, posilnený e, nástroj nápravy, pretože bežná náprava nebude dostatočná. Daná osoba musí mať e, dostatočnú formu nápravy k dispozícii v prípade takéhoto porušenia ochrany súkomia. Teda Teraz na tom ešte stále pracujeme. Ide tu o zapojenie európskych e, orgánov na ochranu údajov a tiež federálneho výboru pre obchod v USA. Toto je naozaj ten najzložitejší bod, pretože musíme zohľadňovať e, aj právne systémy. Orgány na ochranu údajov totiž e, nemajú jurisdikciu e, voči firiem, ktoré dovážajú údaje do USA. Prepašte, že som to posunula až na takúto odbornú úroveň. Ja viem, že mnohí z vás ste odborne vysoko kompetentní a vďaka tomu, že máme viac času, som eh, chcela posunúť eh, celú diskusiu na trochu odbornejšiu úroveň. Začali sme teda eh, fázou plnenia, a teda možnosti kontroly plnenia a tiež možnosti nápravy pre európske občania v prípade pozrenia z porušenia. Čo sa týka časového plánu, Neustále na tom pracujeme. Mohla by som dokonca povedať, e, že vodne v noci. E, počula som, že tento rok budú aj Vianoce, zastavíme teda tento proces na niekoľko dní, ale e, v každom prípade kolegom som jasne dala najavo, že chcem, aby boli na stole konkrétne záväzky, ktoré chceme od Američanov dosiahnuť a tiež konkrétne znenie rozhodnutí, a tiež konkrétne modely plnenia. Do konca januára musíme mať jasný prehľad o tom, či nová dohoda Safe Harbor bude fungovať v praxi. Musíme nájsť nový názov na túto dohodu a opäť musím zdôrazniť, že toto je naše právo prijať toto rozhodnutie. Rozhodne to nie je povinnosťou komisie, aby teda bolo jasné, aké situácie máme smernicu, ktorá hovorí o presunu údajov do tretich krajín. Ponúka aj rôzne nástroje, ako to robiť. Sú to nástroje, ktoré ponúkame firmám v našej komunikácii už od 6. novembra. Nejde tu o nejaké mimoriadne nástroje, ide tu o základné nástroje, ktoré sa majú využívať e, na presuny údajov do tretich krajín. Sú to nástroje, ktoré sa musia využívať za veľmi prísneho dohľadu e, národných e, orgánov na ochranu údajov, a to v prípade, že v tretej krajine neexistuje dostatočne vysoká miera ochrany súkromia, čo podľa súdneho rozsudku e, je krajina Spojené štáty americké v tejto chvíli. Teda keď si uvedomíme, aké dôležité sú e, presuny dát do USA a do akej miery podniky na oboch stranách Atlantiku a do akej miery ekonomiky na oboch stranách Atlantiku závisia od tohto presunu údajov, to nás naozaj tlačí e, do toho, aby sme našli taký režim, ktorý umožní presuny údajov e, s dostatočnou mierou ochrany. Ale ak si nebudeme istí, že e, tam potrebná miera ochrany je zaručená, tak e, to naozaj neurobíme. Máme teda ešte trochu času. Ja ešte stále vnímam koniec januára ako reálny termín. Je to napokon aj lehota, ktorú stanovili aj národné orgány na ochranu údajov. Oni sa vyjadrili, že do konca januára budú akceptovať eh, tieto úpravy vyplývajúce zo smernice. Neviem, eh, čo presne bude jej reakcia od 1. februára. Musia si jednoducho svoju povinnosť potom plniť. Musíme sa teda všemožne snažiť vytvoriť nový rámec do konca januára. Verte mi, ja do toho vkladám eh, veľa politického kapitálu. I'm old-fashioned lady, I would even say that is this for me this... Ja som staromódna pani a povedala by som, že je to pre mňa otázkou cti. Ale zároveň je to mimoriadne dôležité pre eh, podniky. Tlačia na nás eh, neustále aj z americkej strany. Ešte predseda. Ešte sa pozerám na kolegov, či sú nejaké doplnkové otázky. Ja som totiž prišľúbil kolegom, že bude možnosť klásť aj doplnkové otázky. Soraya. Prosím len veľmi stručne. You wanted them. Oh. I just wanted to, to do uh, the, yeah. the safe harbour because there no, were the luxury many, more uh, time, many questions. Just, just, just check, because one colleague who wanted to ask a question has... Ešte sa jedna kolegyňa chcela vrátiť eh, k svojej otázke. Ešte som sa chcela opýtať aj ďalších kolegov, či oni majú nejaké doplnkové otázky. Nech sa páči, Soraya. Eh, ďakujem. Ja som len chcela upresniť eh, svoju otázku, konkrétne jednu z nich, rámcové rozhodnutie o trestných činoch z nenávisti. Mm, chcem sa opýtať, e, o čo tu ide v tomto rámcovom rozhodnutí e, v týchto nenávistných zločinoch. Možno by sa tento rámec mohol rozšíriť, aby sa do toho zahrnuli rôzne iné činy. Mohli by ste možno preskúmať, aká je presne situácia Možno by sme eh, mohli sa predsa len oboznámiť s vašim zmyšľaním eh, o tejto téme. Považujeme za to dôležité. Týka sa to totiž ľudí, ktorí sú mimoriadne vystavení eh, takýmto druhom zločinov. Je to ako doplnok mojej otázky, ktorú som položila predtým. Judith? Ja som si myslela, že pani komisárka už dokončila svoje odpovede. Mám ešte otázku, ktorá súvisí s LGBTI. pani komisárka. Um, ak nikto iný nechce už položiť e, doplnkovú otázku, nech sa páči, máte späť slovo. Ďakujem. Prepáčte, že som tak dlho odpovedala e, na otázku o Safe Harbor. Vidíte, že som do toho naozaj hlboko ponorená. Je to akási terapia pre mňa, dostať to zo seba von. Okay, thank you. means something quite different.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 Snažíme sa, aby naša legislatíva pokrývala otázky bezpečnosti. Existuje rámcové rozhodnutie o boji proti rasizmu a xenofóbii. Musím to ešte podrobnejšie preskúmať. Myslím si totiž, že to pokrýva všetky formy eh, nenávistných vyjadrenia a netolerancie, ktoré môžu podnecovať eh, nenávistné zločiny a násilie. A je teraz na členských štátoch, aby to riadne plnili v praxi a presadzovali v praxi. Ehm, musím ešte aj ehm, preskúmať, aká je situácia pri LGBTI. V každom prípade antisemitizmus, ehm, anti mm, rómske postoje a tiež islamofóbia je pokrytá. Členské štáty by mali okamžite konať. Ide tu o oblasť trestnej spravodlivosti Malo sa to plniť e, v 16 členských štátoch aj keď sú nejaké výnimky v 16 členských štátoch, vidíme nedostatok riadneho plnenia. Teda teraz vedieme individuálny dialog s týmito e, členskými štátmi a snažíme sa pracovať aj s poskytovateľmi e, informačných služieb, aby e, sme dokázali lepšie monitorovať e, takéto skutky na internete. Ja na to upozorňujem na všetkých zasadnutiach rady, konkrétne na posledných troch som na to tiež upozorňovala, aby sa to pozornejšie v praxi sledovalo a plnilo. Ďalej. Druhá vec sa týka smernice oboja proti terorizmu. ale na to ste sa konkrétne nepýtali. Ďalej konkrétne kroky vo vzťahu ku komunite LGBTI. Práve sa o tom diskutuje, prečo sa to nazýva zoznamom krokov, nie stratégia. Ja mám na starosti rodovú politiku. Niektorí totiž kritizujú, že nemáme vytvorenú stratégiu pre e, angažovanosť komisie v tejto oblasti. Podľa mňa toto je záväzok. Ja ako komisárka, ktorá mám na starosti túto oblasť, je to aj záväzok ostatných e, generálnych rediteľstiev, ktoré to majú v právomoci, napríklad eh, zdravie, týka sa to zapojenia DG Sanko. Uvádza sa tu, že aj ostatné eh, generálne riaditeľstva komisie na tom pracujú. Veľmi dobre poznajú ich um, povinnosti, ktoré z toho vyplývajú Komisia to zverejnila preto, že chceme upozorniť na to, že to je oblasť, ktorá je pre komisiu veľmi dôležitá, najmä vzhľadom na nedávne udalosti. Možno viete, že zasadnutí eh, Rady pre spravodlivosť minulý týždeň sa nám nepodarilo eh, schváliť eh, režim manželských e, vzťahových úprav, pretože Polsko a Maďarsko, dva členské štáty to nechceli podporiť vzhľadom na svoje e, obmedzenia, ktoré im stanovuje ich ústava v ich legislatíve. Všetky ostatné členské štáty povedali veľmi rýchle, že sú za posilnenú spoluprácu a všetci e, sa chcú na tom zúčastniť, pretože v prípade tejto legislatívy rodinného práva potrebujeme jednomyselnosť na rade, čo znamená, že budú musieť eh, pokračovať formou eh, posilnenej spolupráce. Eh, toto sa spomína medzi krokmi, ktoré komisia bude využívať ako manažerské plánovacie marketingové, marketingový nástroj. Je to kolektívna práca aj spolu s ostatnými komisármi. A nemyslím si, že to má pra- slabý právny e, status. Pre mňa bolo dôležité, že to je konkrétne. Hovoríme tam konkrétne, čo budeme robiť. E, plánujeme e, výročné správy o právach LGBTI a potom smernica o rovnakom zaobchádzaní. To je nekonečný príbeh. Musím povedať, že som sklamaná pretože na radách, na ktorých som sa zúčastnila, každý hovoril o potrebe takejto legislatívy, lebo e, tá zaplňa medzeru v e, oblasti e, legislatívy o nediskriminácii, ale ešte stále tam nie je ochota to prijať, pretože smernica nepriamo zo sebou prináša rozpočtové implikácie, pretože e, sa tu mm, e, pretože e, to súvisí napríklad s nákladmi na konštrukcie pre ľudí, napríklad na vozičkoch a podobne. teda nevidím e, tam nejakú ochotu e, príjmať to, ale veľmi rád tam s holandským predsedníctvom. Holandenia sú veľmi dobrí e, v tejto oblasti. Nie? Policies, uh... Pokiaľ ide o deti, things uh, similar Podobne ako tu máme ten zoznam eh, krokov pre LGBT eh, mám to v mojom pracovnom programe mojho generálneho riaditeľstva urobiť niečo podobné aj pre deti. Takže nejaký celistvý eh, zoznam krokov, ktoré by mali zlepšiť situáciu detí v Európe. Myslím, že Situácia e, detí bez prievodu, e, migrantov je strašná a keď e, som zisťovala, testovala, aké by mohli byť rýchle riešenie, ako by sme mohli pomôcť, prišla som na to, že žiaden taký rýchly spôsob neexistuje. A rozhodla som sa vytvoriť zoznam krokov, čo by sa malo urobiť. Chcem to kolegiu predložiť budúci týždeň budú tam štatistiky o tom, koľko detí teraz e, máme na území Európskej únie, aké sú s tým spojené hrozby, riziká a povinnosti príslušných orgánov. Budú tam tri e, kapitoly o povinnostiach komisie, potom e, členských štátov, organizácií. Takže veľmi rýchlo by som sa chcela stretnúť so zástupcami veľkých mimovládnych organizácií, teda organizácií, ktoré by nám mali pomôcť vyriešiť tie najstrašnejšie situácie vo viacerých členských štátoch. Takže to je to najrychlejšie, čo plánujem urobiť. Dúfam, že sa mi e, podarí upriamiť pozornosť na tento problém všetkých zodpovedných. tumorov. Uh... E, protection reform, yes. Reforma o, o ochrane údajov. Áno, cítim tú silnú politickú vôľu, pokiaľ ide o ukončenie trialógov. Ešte stále je tu viacero dôle, komplikovaných bodov, o ktorých treba rozhodnúť. Budúci týždeň jeden sa týka informovaného e, súhlasu Vidím tú príležitosť, eh, máte tu do konca roka. Spýtal sa, spýtala som sa na implementáciu. Samozrejme, toto je veľmi relevantná otázka, pretože my sme hrdí na to, že to bude mať eh, jednotný set pravidiel, ale tieto budú musieť byť implementované v členských štátoch eh, jednotným spôsobom. Takže nie je to iba o tom, aby sme sa dohodli, ako budeme používať sankcie, je veľa eh, oblastí, kde eh, sa umožňuje veľká možnosť rozhodovania, takže eh, chceme urobiť implementačné kroky usmernenia, budú tam kampane, obzvlášť roku 2017, s podnikmi a verejnosťou, ktoré chceme informovať, aby vedeli, čo sa chystá. Ďakujem vám už len na, záver, na záver, pretože budeme musieť skončiť. Pán Šogor, máte, e, čakali ste až úplne na koniec, takže prosím, buďte veľmi stroční. Len krátka otázka. Dnes ráno sme viedli veľmi zaujímavú diskusiu o tom, a, ako vytvoriť nejaké systémy na chránenie základných práv aké možnosti eh, tu sú pre eh, monitorovací rámec v tejto oblasti. Spomenul sa tzv. demokratický scoreboard. Čo si myslíte, aká možnosť je na vytvorenie takéhoto monitorovacieho systému. Viackrát som eh, túto otázku položil predchádzajúcim komisárom. E, etnické menšiny nie sú e, ani moslimovia, ani deti, ani e, LGBT, ale oni sú diskriminovaní kvôli inému jazyku, ktorý používajú a inak rozmýšľajú. Polská menšina v, v, Lito, v Litve, maďarská menšina v Rumunsku a v Slo- na Slovensku Have interpretation beyond 12.30 today. Um, we, we, we want... Chcem pripomenúť, že eh, dnes nechceme preťahovať, pretože do 12.30 iba eh, máme tlmočenie. Viera, on do... du... ja stručne. takže to do národných eh, stratégií. den andra det var liksom ut... Eh, Anticigánske postoje spoločnosti, eh, ktorých sme svedkami čoraz viac, sú to nenávistné postoje voči Rómom a Cigánom. Chcem sa opýtať, či ten rámec, právny rámec sa môže rozšíriť. Prosím vás o stručnú odpoveď a možno poznámky na záver. Túto poslednú vec si overím. A tiež si overím, e, či to máme v tej stratégii pre Rómov a aj v tých stratégiách pre jednotlivé členské štáty. Ale na to teraz nemôžem zareagovať. Nechcela som sa vyhnúť otázke Maďarska a Polska, pokiaľ ide o e, právny štát. Ale táto posledná otázka je s tým e, úzko prepojená. Viem, že ste s Michus o tomto diskutovali. Ja sa jej spýtam na výsledok tejto diskusie. E, želala by som si, keby sme mali takýto monitoring, ale všetci chápeme, že e, merať toto nejakým, e, nejakým pomocou nejakých kvantitatívnych kritérií nie je také jednoduché. Nie je to také jednoduché, ako merať napríklad finančnú disciplínu členských štátov. Takže ja by som bola za takýto mechanizmus, ak by e, fungoval dobre, ale som skeptická, pokiaľ ide o to, či e, by sme tu vytvorili nejaký magicky dobre fungujúci systém monitorovania. Prednedávno som bola v Maďarsku, chcela som sa presvedčiť na vlastné oči o atmosfére v krajine. Ja e, sama pochádzam z totalitárnej krajiny, takže myslím, že mám čuch na takýto fenomén, ktorý môže byť prepojený na eh, niečo totalitárne, ale musím povedať, že necítila som to tam. Eh, pokiaľ ide o to, čo robia v oblasti legislatívy, médií, eh, mimovládnych organizácií, církvy, musím povedať, že áno, je tam niečo nesprávne, čo sa v tejto krajine deje, ale prechádza takýmto parciálnym mechanizmom e, pre právny štát, kde by sme povedali, že e, sa obávame, že v tejto krajine dochádza k systematickému porušovaniu zmluvy, tak myslím si, že až takto ďaleko e, ešte netreba ísť, takže keby sme mali takýto mechanizmus, bola by som sa to vďačná, ale opäť som skeptická, či je možné e, takto niečo vytvoriť. Ďakujem pekne, bolo to pre mňa zaujímavé a aj ja som entuziastická, pokiaľ ide o budúcnosť. Kolegovia, ešte predtým, než odídete, bolo to e, zvláštne dopoludne so zvláštnou dynamikou, takže chcel by som poďakovať tým, ktorí sa rozhodli ostať, tak aby komisárka naozaj eh, mohla odpovedať na eh, vecné otázky. Eh, veľmi veľa otázok spada do vášho portfólia. Nie vždy je možné sa venovať jemu celému, takže som veľmi rád, že sme to všetko mohli prebrať. A chcel by som ešte spomenúť k Safe Harbor Chceli by sme vás eh, spýtať, keď, eh, sa spýtať, keďže je tu málo eh, času. Radi by sme dozvedeli sa bližšie ako by mohol vyzerať Safe Harbor 2 a ďalšie podrobnosti. Myslím si, že je to čoraz naliehavejšia otázka. Kolegovia, ďakujem veľmi pekne. E, za to, že ste umožnili, aby toto dopoludne bolo e, dobré. A ďakujem vám, vaša pani komisárka, za váš entuziasmus dnes dopoludnia.